Dear colleagues, <clears throat> dear colleagues, on behalf... Takže v mene našich výborov pre rozpočty a pre rozpočtovú kontrolu vás tu vítam. Vítam tu dezignovaného komisára pre rozpočet a administratívu Johannesa Hána. Taktiež by som chcel privítať členov výboru Júri, ktorý bol prizvaný ako pridružený výbor a taktiež pani Necinga, ktorá je predsednička tohto výboru. A taktiež v súlade s usmerneniami komisie parlament vyhodnocuje dezignovaných komisárov na základe ich všeobecných kompetencií, európskej zaangažovanosti a osobnej nezávislosti. Taktiež hodnotíme ich e, znalosti v pridelenom portfóliu a ich komunikačné schopnosti. Toto by som rád pripomenul. A chcem povedať, že dezignovaný komisár písomne odpovedal na prípravný formulár a odpovede boli rozoslané vo všetkých jazykoch členom nášho výboru. Výbor pre právne záležitosti nevzniesol námietku voči e, zorganizovaniu vypočutia dezignovaného komisára. Pán dezignovaný komisár nadchádzajúcich 5 rokov bude kľúčových pre Európu. Nový viacročný finančný rámec do konca roku 2020 musí vstúpiť do platnosti a taktiež sektorálne programy. Potrebujeme rýchlu dohodu. Toto dlhujeme občan vo všeobecnosti a taktiež finančným príjemcom, ale nemôžeme prehliadať kvalitu takejto dohody. Európsky rozpočet je pod tlakom, a to z viacerých strán. Sú tu rôzne e, žiadosti znižiť ho vzhľadom na Brexit, vzhľadom na hospodárske situácie na národnej úrovni, vzhľadom na trochu e, zaostalé pohľady na čistú bilanciu členských štátov vo vzťahu k taktiež aspektu investícií do tzv. E, európskej pridanej hodnoty. Takže potrebujeme silného komisára pre otázky e, rozpočtu, ktorý bude sa snažiť dosiahnuť kompromis na rade, ale taktiež bude ambiciózny v súvislosti s e, rozpočtami očakávame komisára, ktorý bude čestným sprostredkovateľom medzi parlamentom a radou, bude postupovať transparentne a bude rešpektovať pravidlá a požiadavky všetkých inštitúcií a zaručí, že práca bude prebiehať e, v prostredí plnej dôvery. Som si istý, že sa budeme týmto otázkam môcť venovať viac v priebehu našej diskusie. A teraz odozdávam slovo pani Holmajer, ktorá nám vysvetlí, ako budeme štrukturovať dnešnú diskusiu. Vážení kolegovia, dámy a páni, vážený komisár, dezignovaný komisár, mám túto príjemnú úlohu vysvetliť štruktúru diskusie po tom, čo som si vypočula, čo všetko od budúcnosti od vás očakávame. Takže teraz vysvetlím, čo sa stane ďalej. Dezignovaný komisár príde s úvodným príhovorom, ktorý by nemal trvať viac než 15 minút a potom na konci schôdze dostane ďalších 5 minút na konečný prejav. Po úvode nastane čas na 25 otázok zo strany europoslancov. Diskusia bude prebiehať v intervaloch vždy po 5 minútach, kde bude 1 minúta na otázku, 2 minúty na odpoveď zo strany dezignovaného komisára. V prípade, že bude nadväzná otázka, tá by nemala trvať viac než minútu a odpoveď taktiež dostane jednu minútu. Prvé kolo bude mať 7 otázok, ktoré položia zastupcovia politických skupín. Druhé kolo bude mať 18 otázok, a tam boli otázky rozdelené jednotlivým politickým skupinám, vrátane zástupcu nezaradených poslancov a rešpektuje sa Deontov systém taktiež pre každý výbor. Tlmočenie bude poskytnuté v 23 jazykoch. Všetci môžu hovoriť vlastným jazykom. Pripomínam rečníkom, že to, čo budú hovoriť, je treba pretlmočiť a preto by nemali hovoriť príliš rýchlo, lebo to sa vždy stane, keď sa snažíte do jednej minúty namestnať všetky otázky, ktoré vás napadnú. A niekedy sú tie prejavy príliš rýchle pre tlmočníkov. Takže by som vás chcela požiadať, aby ste hovorili tak, aby tlmočníci dostali šancu to všetko pretlmočiť. Pokiaľ hovoríte príliš rýchlo, tak si uvedomujte, že všetko ide na internet, každý si to môže vypočuť a ľudia to musia ešte aj pochopiť a rozumieť tomu. Som veľmi rada, že sa koná toto vypočutie. Už som vysvetlila technické aspekty a teraz by som srdečne vyzvala pána Hána, aby nám prednesol svoj prejav. Ďakujem, pani predsednička, pán predseda. Vážené dámy a páni, je to nie úplne ako prísť domov, ale je to privilégium pre mňa prísť tam ako dezignovaný komisár, pamätám si, na svoj prvý rok, ako keby to bolo včera. Prišla som sem a potom nastala veľmi plodná spolupráca s Európskym parlamentom, ktorá vychádzala z viac respektu rešpektu a dôvery a ja by som veľmi rád v tomto zmysle spolupracoval s parlamentom, ale hlavne s vašimi tromi výbormi, ktoré sú tu zastúpené aj naďalej. Tentokrát sa uchádzam o pozíciu komisára pre rozpočet a administratívu. Som si vedomý toho, nakoľko je zásadné naše finančné zdroje riadne prerozdeliť, tak aby sme plne slúbili to, čo, splnili to, čo sme slúbili ľuďom. A vízia, ktorú si stanovila v politické usmernenia naša nová zvolená predsednička komisie a taktiež jej priority, musíme pretaviť do reality, tak aby to skutočne niečo zmenilo. Čakajú nás mnohé zmeny. Sú tu udalosti aj na, globálne, eh, na, globálnom, na globálnej úrovni. A Európa musí zobrať svoj osud do vlastných rúk. Preto potrebujeme geopolitickú komisiu, ktorá sa bude snažiť zaceliť nie len hospodárske, sociálne nedostatky v Európe, ale taktiež dnešné problémy premení na zajtrajšie príležitosti. A pre mňa je rozpočet politikou, ktorá eh, hovorí hlavne o číslach a je to jeden z najviditeľnejších nástrojov, kde sa dajú demonstrovať princípy európskym občanom a taktiež naša európska pridaná hodnota. Rozpočet musí zaručiť, že Európa bude naďalej prosperujúcim, konkurencieschopným a mierovým svetadielom. Je to taktiež vyjadrenie našej solidarity a zasahujeme len pokiaľ je účinnejšie vynaložiť peniaze na európskej úrovni než na národnej úrovni. A toto je zakotvené aj v princípe subsidiarity a ide nám vždy o pridanú európsku hodnotu. Som si vedomý toho, že plnenie ctižiadostivých politických usmernení, ako stanovila zvolená predsednička v kontexte možného Brexitu a obtiažných rokovaní o viacročnom finančnom rámci, ako už bolo povedané zo strany pánu predsedu, toto bude hlavná výzva v mojom úrade a to už od začiatku. Avšak môžem vám slúbiť, že vyvinie maximálne úsilie, aby som dosiahol včasnú dohodu ohľadom finančného rámca, ktorý poslúži svojim účelom. Je zásadné naďalej rokovať e, a to rýchlo a odhodlane, aby sme sa vyhli ničivým dopadom pri spúšťaní nových programov. Tak môžete sa na mňa spolahnúť, že budem vždy zastancom toho, že e, dopad rozpočtu, ktorý bude nižší, než navrhuje komisia, e, poškodí naše politické ambície a taktiež unijnú kapacitu e, účinne konať tomto zmysle návrhy komisie v súvislosti s, no, s ďalším finančným rámcom sú naďalej veľmi solidnou bázou pre dohodu. Nové iniciatívy, ktoré roznamenila zvolná predsednička, musia byť rozbehnuté v rámci tejto dohody. To znamená, že sa špecifickejšie v rámci e, rokovaní o viacročnom finančnom rámci zdôraznia určité prvky, a že sa urobí aj špecifické zmeny, pokiaľ to bude potrebné. Tu by som taktiež rád poďakoval Európskeho parlamentu za jeho jasné stanovisko ktoré e, jasne ilustruje vaše očakávania v súvislosti s ambiciozným európskym rozpočtom. Ako konkrétny príklad chcem povedať, že prioritou pre mňa v rámci rokovania v jazačnom finančnom rámci bude nový spravodlivý tranzičný fond politiky, ktoré musia riešiť e, e, problémy súvisiace s klimatickými zmenami, ktoré tak zmenia naše životy. A preto musíme sociálne a hospodárske aspekty e, zelenej zmeny od začiatku všade zaintegrovať, aby nikto nezostal na okraj. Nový európsky rozpočet musí byť taktiež kanalizovaný e, regiónom a spoločenstvám, ktoré to najviac potrebujú. Európsky rozpočet už je nástrojom zeleného prechodu. 25 našich výdavkov v rámci budúceho viacročného finančného rámca je vyhradených pre aktivity súvisiace s klimatickými zmenami. Toto je náraz o 25 Taktiež európsky rozpočet zaručuje solidaritu voči našim partnerom a, a externým partnerom a susedom prostredníctvom humanitárnej pomoci, riadenia migrácie, e, boja proti e, obchodovaniu ľudskými bytostiami a taktiež podobe iných iniciatív v rámci partnerstiev s tretimi krajinami. Ale európsky rozpočet taktiež bol dlho zásadným e, zdrojom Ehm, investícií do budúcnosti, ktoré podporujú rast v celej Európe. Myslím si, je taktiež dôležitá je digitalizácia, inovácia, výskum a vzdelanie. Chcem pripomenúť, že európsky rozpočet by nemal byť videný izolovanie, nech už jeho veľkosť akákoľvek 1,1 alebo 1,3 HND. Nestačí nebol by dostačujúci na financovanie všetkých projektov a potrieb s európskou pridanou hodnotou. Európsky rozpočet by bol vnímaný ako kľúčový katalizátor verejných a súkromných investícií, e, ktoré budú kanalizované smerom k európskym politickým prioritám. Len tým, že bude mobilizovať e, všetky zdroje financovania, budeme schopní riešiť všetky výzvy, ktorým čelí Európa. Klimatické zmeny, podpora inovácie, e, vytváranie investícií, ďalej sociálne výzvy. Chcem preskúmať, ako lepšie prepojiť európske programy, národné financovanie, aby sme e, dosiahli tú najlepšiu hodnotu za investované peniaze, ako by sa dali taktiež využiť v súkromné prostriedky, aby sme dosiahli spoločné európske ciele. No a rovnaká vec je platná pre otázku príjmov v rámci európskeho rozpočtu. Toto by taktiež malo plne podporovať naše európske politické priority. No a v zhode s Európskym parlamentom som presvedčený, že dosiahnutie dohody ohľadom príjmov je kľúčové kľúčové pre uzatvorenie rokovaní o viacročnom finančnom rámci. Európsky parlament jasne dal najavo, že reforma vlastných zdrojov a diverzifikácia zdrojov príjmov je podmienkou preto, aby udelil súhlas e, s budúcim viacročným finančným rámcom. Ja pripomeniem rade toto vaše stanovisko a dúfam, že vytvoríme si užšie prepojenie medzi európskymi politickými prioritami a rozpočtom tým, že sa zavedú nové vlastné zdroje. Taktiež e, Riadne finančné e, riadenie a boj proti zneužívaniu zdrojov musí byť na e, úrovni najvyšších štandardov. Zároveň sa musíme snažiť e, zachovať proporcionalitu a účinnosť nákladov a kontrol. Máme na Európskej únii úrovni OLAF, ktorý je rešpektovaným a nezávislým opatrovníkom, ktorý má brániť finančné e, záujmy Európskej únie, ale potrebujeme prevenciu a taktiež silné presadzovanie práva, aby nám európske daní poplatníci dôverovali. Pre mňa je zásadné zaviesť do praxe mechanizmus e, právneho štátu, zaručiť ochranu európskeho rozpočtu v prípade všeobecných nedostatkov v členských štátoch je treba posilniť prepojenie medzi európskym financovaním a rešpektovaním právneho štátu. Toto by nemalo byť považované za sankčný mechanizmus. Je to predovšetkým nástroj, ktorý sa má chrániť európsky rozpočet a zaručiť riadny, eh, riadna finančná správa. Taktiež vítam podporu zo strany Európskeho parlamentu pre tento návrh. Čo sa týka konfliktov zájmov, mojou prioritou bude dohliadať na e, širokú a koordinovanú akciu zo strany komisie. V roku 2018 finančné nariadenie e, zaviedlo posilnené pravidlá a ja venujem taktiež potrebné zdroje koordinácii oddelení e, komisie a taktiež ich krokom v súvislosti s konfliktom záujmov a taktiež chcem vytvoriť užší vzťah s členskými štátmi, aby sme lepšie bojovali proti potenciálnym problémom už v ranej fáze. Ako komisár bude zodpovedný za spravovanie taktiež príjmov v rámci rozpočtu, vrátane e, príspevkov e, členských štátov z vlastných zdrojov. Komisia má nulovú toleranciu pre porušovanie v tejto oblasti, hlavne čo sa týka vlastných zdrojov a budeme prísne trestať akékoľvek porušenia. A ja som pripravený v tejto politike pokračovať, tak aby komisia naďalej pokračovala tak ako doteraz. Aby som bol úspešný, potrebujeme vzájomnú dôveru a konštruktívny dialog s vami. A ja som pripravený viesť tento dialog s výbormi, s, člensk- e, pardon, s jednotlivými poslancami, aj s politickými skupinami a to otvorene a s dôverou. Budem sa snažiť, ako to len pôjde, aby som e, nezávislé, otvorene a čestne e, podporoval tieto dve ramena rozpočtového mechanizmu a preto je treba si vymeniať názory. Myslím si, toto sa potvrdilo e, v posledných e, rokoch. Som pripravený vylepšiť prepojenie medzi e, rozpočtovým plnením a taktiež rozpočtovým plánovaním, implementáciou a podávaním správ. Súhlasím, že rozpočtový rámec by mal byť jasne politicky motivovaný a mal by taktiež umožniť prispôsobenie programov v súlade s politickými prioritami na základe hodnotenia. Členské štáty budú zodpovedné za zdieľaný manažment. Ja taktiež budem pracovať na to, aby sa vytvoril, vytvoril komplexnejší prehľad ohľadom výdavkov a kľúč, o kľúčových údajoch. Komisia taktiež vydala návrh e, nariadení e, o spoločných ustanoveniach pre odobie po roku 2020, kde sa posilňujú aspekty súvisiace s transparenciou a s komunikáciou. Taktiež sme zobrali do úvahy vaše odporúčania. Špecificky sa posnažím o tomto pohovoriť v našej výročnej správe o aktivitách, eh, ktorú vypracovávajú všetky generálne riaditeľstva. Zamestnanci komisie sa budú snažiť presadzovať priority zvolenej predsedničky v priebehu nadchádzajúcich 5 rokov. Pokiaľ chce Únia viesť zdravšiu planetu a nový digitálny svet a pokiaľ chceme zlepšiť eh, naše sociálne eh, hospodárstvo a potvrdiť naše globálne líderstvo, potrebujeme eh, vzdelaných úradníkov. A Taktiež zaručím, že táto vízia bude pretavená do stratégie pre ľudské zdroje na komisii. Chcem konať predovšetkým e, v e, nasledujúcich bodoch. Európske inštitúcie musia verbovať zamestnancov e, z čo najširšej geografickej základne. V súčasnosti 10 národností z členských štátov štátov, ktoré tu boli pred rokom 2004, sú podzastúpené, e, čo sa týka e, nižších e, úradníckých postov. Ja sa posnažím tento trend zvrátiť. Nie je to len otázka dôveryhodnosti, ale taktiež dôvery vierchu inštitúciu. Po druhé, niečo, čo som pravdepodobne dosť nezdôraznil v písomných odpovediach, som pripravený plniť aspekty súvisiace s rodovou rovnosťou, tak ako to hovorí zvolená predsednička komisie vo svojom úvodnom dokumente. Ja keď som bol v Rakúsku minister pre vedu a výskum pred 12 rokmi, tak som zaviedol právne záväznú kvotu e, pre e, univerzity a taktiež, keď som bol komisárom pre európske susedstvo a rozširovanie, tak som e, bol vzorom v, tejto, e, v tomto aspekte. Myslím si, že profesionalita a čestnosť, zodpovednosť by mali byť zásadnými základmi našej administratívy, pokiaľ má Európania veriť v našu úniu. Pokiaľ budem potvrdený v úrade, tak zaručím, že komisia bude priekopníkom, že bude stanovovať vysoké štandardy pre svojich e, zamestnancov. Po štvrté som pripravený pracovať v rámci digitálne transformovanej komisie, kde sa budeme sústreďovať na používateľov a budeme používať pri verejnej správe e, konkrétne údaje. To znamená, že e, sa to bude týkať napríklad aj budov alebo digitálnych e, riešení. Chcem, aby komisia bola lídrom, aby sme boli vzorom a budeme spoločne s členskými štátmi sa snažiť transformovať verejný sektor v Európe tak, aby bol pripravený na digitálnu éru. Taktiež chcem zaručiť, že Európska komisia bude mať dostatočné nástroje a kapacity, aby sme dosiahli jej digitálnu transformáciu bez toho, že by sme sa vystavili novým rizikám. Na záver, Teším sa na úzkú spoluprácu s vami v úrade komisára pre rozpočty administratívu, aby sme spoločne s Európskym parlamentom mohli plniť body našej ambicioznej politickej agendy. A teraz sa už teším na vaše otázky a dúfam, že príde zaujímavá plodná diskusia. Ďakujem. Thank you very much, uh, Mr. Hahn. Ďakujeme pekne, pán Hahn. Ďakujeme aj za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. No a súčasne by som chcel požiadať všetkých ostatných rečníkov, aby tak robili tiež. No a v prvom kole dostane slovo pán Jose Manuel Fernández za EPP. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Budem pokračovať po portugalsky. Na úvod by som chcel poďakovať za vaše úvodné slova. Ukazuje to, aké skúsenosti pán dezignovaný komisár už má, že má, ukazuje to, že má príslušné schopnosti a kompetentnosti, kompetentnosť, no a zodpoveda to tiež predstavám parlamentu v novembri 2018. Veľkou väčšinou Európsky parlament prijal mandát pre rokovanie a rokovania o viacročnom finančnom rámci. My v parlamente sme boli hotoví už vtedy a teraz stále čakáme na radu 1,3 AND členských štátov, to nie je len také číslo, tých 1,3 zodpovedá logike bottom-up, no a jednotlivé politické oblasti sme vzájomne doplnili, eh, rybolov, kohézia a tak ďalej a je tu posilnenie výskumu, inovácií, Erasmu, Erasmusa, životné prostredie pre malé a stredné podniky, teda prostredie pre malé a stredné podniky, to všetko sme vtedy zhrnuli, no a dospeli sme k tomu číslo 1,3 HND 27 členských krajín. No a táto metodika bottom-up, súhlasíte s ňou? aké sú nové priority. Keď nové priority sa budú stanovovať, tak musia mať k dispozícii nové prostriedky. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som chcel poďakovať eh, predchádzajúcim eh, vládam za kontinuitu eh, parlamentu za rozumné návrhy orientované na budúcnosť. Ja súhlasím s prístupom eh, z dola nahor, no ale aj na základe usmernení, politických usmernení z hora nadol zase, by sme vedeli, aké je smerovanie. No a v ideálnom svete by sa mali stretnúť ako pri stavbe mosta, začať eh, každého konca a stretnúť sa uprostred. Niečo podobné som zažil pred šiestimi rokmi, keď som reformoval európsku koheznú politiku e, z dola nahor po agende Európa 2020, ale na základe toho začať z dola nahor programovanie a opraviť programy, opraviť, identifikovať oblasti intervencií, vtedy poprvýkrát eh, sme zaviedli povinný minimálny podiel prostriedkov, ktorý sa má investovať na energetickú účinnosť a obnoviteľné eh, zdroje energie. No a myslím, že toto je správna cesta vpred. Máte eh, prístup bottom-up, aby sme identifikovali, kam sa dostať a potom správne rokovať. A myslím, že to je presvedčivý model tak pre naše členské štáty, konkrétne tie, ktoré sú také zdržanlivejšie. Ja myslím, že spoločne s kolegami sa budeme snažiť presvedčiť hlavne tých, ktorí sú veľmi zameraní na tú otázku 1%, tak by sme videli, že nové výzvy, nové úlohy potrebujú väčšiu flexibilitu. Doplňujúca otázka. Prosím, s mikrofónom. Áno. Súhlas môžeme dať len vtedy, eh, keď eh, bude dosiahnutá dohoda v otázke vlastných zdrojov. My očakávame od komisie, že členské štáty predstaví, aké nové vlastné prostriedky si komisia predstavuje a vy ako dezignovaný komisár. No, ako viete, tak eh, je tu pár konkrétnych predstav, ako odvod igelitových tašiek alebo plastových tašiek, rozšírenie ETS a rozšírenie ETS a prímo zdražieb No a to sú dve oblasti, kde myslím, že by bol, môže byť viditeľný veľmi rýchlo, veľmi veľký výsledok zatiaľ. Samozrejme sú aj ďalšie možné vlastné zdroje, ktoré zatiaľ nie sú realistické z hľadiska prijatia dohody, ale ja sa budem maximálne snažiť a možno budeme mať príležitosti počas tohto vypočutia rozšírenie vlastných zdrojov Takže my musíme definovať potenciálne vlastné zdroje, konkrétne tie, ktoré e, majú byť venované na iniciatívy súvisiace s ochranou životného prostredia. Ďakujem pekne. Druhá otázka, pani Aider Gardia Zabalrubia za SAD, nech sa páči. Muchas gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Pán komisár, dezignovaný komisár, povedali ste, že už máte e, široké skúsenosti na Európskej komisii, ale pravdepodobne teraz ste dostali trochu menej vďačné portfólio, alebo komplikovanejšie, pretože všetci slubujú, ale nikto nemyslí na to, ako ich financovať, ako financovať tieto sluby, to budete musieť vymysleť vy. My sme v našich otázkach menovali mnohé záväzky, e, ktoré e, nám predniesla e, nová komis- predsednička komisie, čo sa týka záruky pre mladých alebo Erasmu a tak ďalej, ale nič toto nie je v úvodnom návrhu Európskej komisie. No a nie je to len návrh zvolenej predsedničky, ale mnohí kandidáti na komisárov sa zaviazali, že budú pracovať na týchto návrhoch. No a ja tu vidím nekoherentnosť medzi slubmi, a návrhmi v súvislosti e, s ďalším rozpočtom. Nemyslíte si, že komisia by mala predstaviť nový prispôsobený návrh, aby ste dokázali, že okrem slov sú tu aj konkrétne záväzky aj s financovaním. No a ja trochu si robím obavy, že vo vašom úvodnom prejave ste hovorili o targeted adjustment, teda o zacielaných zmenách. Hovoríme o zmenách a tu hovoríme predovšetkým o škrtoch. A ako dobre povedal e, kolega Jose Manuel, v tomto výbore E, sa hovorí o nových sluboch, ktoré musia priniesť aj nové peniaze. Ja, nochmals. Um... Ehm, Áno. Ja by som e, tomu povedal, že návrh komisie, súčasnej komisie, je solidným základom pre prístup e, bottom-up. Ja ďakujem veľmi za ambiciózny návrh Európskeho parlamentu a nejakom ideálnom svete by sme mali nájsť riešenie niekde uprostred, tak aby sme dokázali realizovať veci, ktoré si stanoví ako priority budúca komisia. A ja som presvedčený o tom, že veľkú väčšinu prispôsobením súčasného viacročného finančného rámca môžeme dosiahnuť, je to možné, Samozrejme, za predpokladu, že v žiadnom prípade pôjdeme nižšie ako návrh komisie, pretože potom to nebude realizovateľné. No a myslím, že tu sme na jednej strane v diskusiách s radou, s niektorými členskými štátmi. Mnohé členské štáty sú na našej strane, už dnes chápu, že tu sú potrebné príslušné prostriedky. Ako som povedal, alebo ako ste vypovedali o tom fonde pre spravodlivú transformáciu, to je predstaviteľné s príslušnými zmenami aj investičný plán pre udržateľnú Európu. Takže je skutočne veľa oblastí, ktoré my, a to je dôležité, môžeme realizovať za veľmi prísnou, prísnym stanovovaním priorít, takže ešte viac musíme zvýšiť presnosť. No a rovnaká vec tie aj pre indikátory, pri podávaní výkazov potrebujeme veľmi precízne pracovať a, a niečo doplniť tam, kde je to potrebné, aby naše opatrenia na ochranu životného prostredia a boj proti klimatickým zmenám boli realizované tak, ako je to plánované, ale k tomu sa dostaneme možno ešte neskôr. Doplňujúca otázka. Ďakujem. Problém je to, že keď si stanovíme priority, tak nakoniec, keď sa pozrieme na priority všetkých komisárov a pravdepodobne všetkých členských štátov plus priority parlamentom, parlamentu, tak e, to nie celkom bude vychádzať. Takže vás e, čaká výzva a dúfam, že sa bude dobre o tom rokovať aj nášmu parlamentu. Čo sa týka cieľodržateľného rozvoja a rodový aspekt, o tom ste trochu hovorili, myslíte na nejakú konkrétnu metodiku, na jasné ukazovatele, ktoré by nám umožnili vyhodnotiť, či viacročný finančný rámec skutočne pomáha dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja. Tento parlament má určité záväzky a taktiež zvolná predsednička. Ja, zum ersten... No, no, poprvé, ja to už chcem povedať a prislúbiť teraz hneď. Ja navštím všetky hlavné mesta a možno prioritne tie, ktorí, ktorí oznámili, e, že sú za veľmi nízky rozpočet, aby som jasne povedal, čo je potrebné, aby sme boli v kontakte e, s verejnosťou, aby sme hľadali spojencov. No a už vidím, v niektorých eh, týchto štátoch eh, ste posuny, keď eh, vidia zlepšenie alebo vidia, že úspech je možný len vtedy, ak budú uvoľnené dodatočné prostriedky. Čo sa týka rodovej rovnováhy, tak poprvé je to otázka dizajnu politiky a stratégie, no a na základe toho rámec výkonnosti alebo do tohto rámca ktorý musí mať nejaké indikátory, napríklad Erasmus, výskum, veda a poviem aj celkom otvorene, že ak sú tu nejaké deficity, ktoré identifikujeme v priebehu revízií, tak treba prijať nejaké úpravy. Ďakujem pekne, Larry Haje za Renew. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Vážený pán Hán. Ja by som sa chcela venovať jednej zásadnej otázke pre Európsky parlament. Už sa o tom hovorilo a týka sa vlastných zdrojov. Komisia predložila viaceré hm, možnosti pre vlastné zdroje, napríklad systém obchodovania s emisie, emisnými kvótami alebo s plastov a E, Ursula von der Leyen sa zaviazala, že príjme daň z uhlíka na hraniciach, no a chceme na rade tieto diskusie sú, tak pekne povedané, e, nesmelé. No a parlament chce e, spojiť prijatie nového viacročného finančného rámca s E, s vlastnými zdrojmi. No a blokáda na rade musí byť prekonaná. Má dve konkrétne otázky. Poprvé, ktoré členské štáty brzdia e, pokrok v otázke e, zelených vlastných zdrojov? A po druhé, aké argumenty ste predložili, aby ste ich presvedčili? No a úprimne, budete schopní vyvinúť tlak na radu, aby dosiahla pokrok v tejto základnej veci pre Európsku úniu? No, tak ako už som povedal na úvod, alebo pri odpovedi na prvú otázku, je niekoľko návrhov pre nové vlastné prostriedky, ktoré už e, aj v politickej diskusii dobre tablované, ako prvé treba uviesť e, daň alebo odvod z plastových tašiek. Už e, bola dosiahnutá dohoda Myslím, že jedna krajina ešte trochu váha, to je Polsko, ale tak nie som zle informovaný samozrejme, ale to by malo byť prekonateľné. A druhou vecou je, či podiel už na existujúcich dražbách ETS. Aj tu diskusie už dobre pokročili. No a Ďalej je tu veľmi konkrétny nápad, konkrétna myšlienka, systém ETS rozšíriť aj na iné oblasti, napríklad na leteckú dopravu alebo lotnú dopravu. No a e, podľa mojich informácií rada je otvorená. No a inak je to samozrejme v prípade CCTP, čiže myšlienke nejakého odvodu na na nadnárodné spoločnosti, na ich eh, zisky. No a tu je pomerne zdržanlivá, zdržanlivý postoj viacerých členských štátov. No ja myslím, že musíme predložiť nový návrh. A eh, predsednička, budúca predsednička von der Leyen, tá hovorila eh, o cezhraničnej uhlíkovej dani, to tiež narazil na veľkú otvorenosť, ale tu bude potrebné konkrétne sa zamyslieť nad tým, ako by sa to dalo operatívne realizovať. No a, stručne tie konkrétne možnosti, ktoré sú mm, krátkodobo realizovateľné, to je daň z plastov a oblasť ETS. Doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, ale vy ste nezodpovedali na moje otázky, pán Hán. Vy ste uviedli jednu krajinu, Polsko, za to ďakujem, no ale jasné, že aj iné členské štáty brzdia túto otázku a je dôležité, aby sme osvetlili a, tieto problémy. No a ste hovorili o tom, že a, parlament má pevnú pozíciu, my nedáme súhlas ďalšiemu finančnému rancu bez zavedenia zelených a, vlastných zdrojov. No a No a mm, sa, ak sa bude predlžovať, predlženie právneho zákona na to, aby sme ochránili príjemcov. My sme vám poslali aj písomnú otázku a vaša odpoveď bola dostatočná. Na no poviem, položím ešte ďalšiu otázku. Môžete nám dnes zaručiť, že predložíte takýto plán na predlženie programov. No a v akej lehote môžeme očakávať eh, jeho prijatie na ochranu príjemcov a poberateľov finančných prostriedkov. Tak ešte raz, eh, aby to nebolo žiadne nedorozumenie, eh, ja som na vašej strane a dokonca pôjdem ešte ďalej, čo sa týka otázky vlastných zdrojov alebo nových vlastných zdrojov, dodatočných. No a súčasný návrh komisie, ak mohol byť implementovaný, tak eh, podiel vlastných zdrojov na celkovom rozpočte sa zmení zo súčasných eh, z 28 na 35 Po prvé a po druhé. Druhé, druhá otázka eh, je veľmi dôležitá. No, my sa musíme sústrediť na to spoločne realizovať viacročný finančný plán, počujeme rokovať tie ten, tie kontingenčné plány alebo opatrenia, o ktorých ste hovorili, tie podľa môjho názoru sú až takou poslednou možnosť, možnosťou, ak sa nepodarí uh, v adekvátnom čase dospieť k dohode. Ja osobne všetko stavím na to, aby sme v primeranom čase, to znamená v priebehu eh, zimy, najskôr dosiahli výsledok. Ja myslím, že nie je vhodné už teraz hovoriť o nejakom pláne B, časovými údajmi, pretože to eh, zniží tlaka v rokovaniach. No a ak predložíme návrh na kontingenčné opatrenia, tak aktivujeme celý inštitucionálny cyklus, parlament a rada budú musieť predložiť opäť vlastné stanoviska. No a to trochu odpotová pozornosť od centrálneho cieľa prijať viacročný finančný rámec. A znamenalo by to tiež, že všetky ciele, ktoré sledujeme, a to tiež lepšie bojovať proti klimatickým zmenám, lepšie zaistovať ochranu na vonkajších hraniciach, že to všetko sa posunie minimálne o jeden rok. Takže ja vás prosím, naozaj som na vašej strane a sústreďme sa na to, aby bol prijatý viacročný finančný rámec a tieto opatrenia mysleli na takú poslednú, poslednú možnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne, Rasmus Andresen, zelený. Budem hovoriť po nemecky. Vážený pán Hán, tu ľudia e, majú <clears throat> problémy s našimi najväčšími výzvami, ktorú, ktoré máme, klimatické zmeny a my zelení si myslíme, že to sa, dá podari, to sa podarí iba vtedy, keď aj naše finančné systémy a verejné rozpočty zmeníme. A nemôžeme ostávať pri vlastnej politike, ale musíme ešte trošku pridať. Takže aké konkrétne návrhy máte vy, aby sme toto odrkadlili aj v tom finančnom rámci? rámci a aby tých 25 ktoré bolo dohodnuté pre klimatické investície, aby sme ich navyšili, pretože toto nebude dostatočné. Za to sa musíte zasadzovať a konkrétne boli by ste ochotní e, zriadiť Európsky fond na, ochrany, e, na ochranu prírody, aby sme zastavili vyhynutie niektorých druhov. Áno, súčasná komisia už teraz predložila návrh podiel klimaticky relevantných výdavkov zvýšiť na 25 To už je zvýšenie o 25 voči e, súčasnému VFR. A to je ambiciózne, ale ja vám dávam za pravdu že e, toto ešte nie je tá konečná latka, ani nesmie byť konečná latka. Ponajprv však bude dôležité, aby sa nám podarilo týchto 25 pretaviť do jednotlivých programov. V poľnohospodárstve sme to naplánovali na 40 prostriedkov, ktoré v poľnohospodárskej politike majú byť venované klimatickým zmenám. V regionálnom fonde 30 35 v výskumnom fonde 25%, susedská politika 37%, e, kohezný fond Connecting Europe e, 26, takže to už plánujeme. A teraz ide o to, aby sme na konkrétnych programoch, či už priamým riadením alebo sdielaným riadením, toto podložili, aby sme to zafixovali v týchto programoch, aby aj tie diskusie v následujúcich mesiacoch prispeli k tomu, aby sme mali čo najskôr postavený tento viacročný finančný eh, rámec, aby sme potom mali sektorálne e, regulácie. Ja ako komisár som to už zažil, že 14 dní pred e, vypršaním predchádzajúceho viacročného finančného rámca e, sme sa dohodli. Takže toto si neželáme, aby sa to zopakovalo a musíme si stanoviť vlastné ciele, či tam vytvoríme na to vlastný fond. To vyplynie z nasledujúcich diskusí. Ja by som sa e, prihováral za to, aby sme využili tie možnosti, ktoré máme, aby sme ich prísne naprioritizovali. No a potom No, uvidíme, aká bude e, dohoda. Možno, že budú potrebné určité úpravy, ale ja budem prvý, ktorý sa bude za to prihovárať. Doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne. Aj keď si nemyslím, že ste mi dali konkrétnu odpoveď na túto otázku, ale uh, Ehm, okrem investícií je tu aj otázka, ako už teraz vynakladáme tieto prostriedky a nakoľko je náš rozpočet už teraz klimaticky, priateľský a či prejdeme z fosílnych energií, či tuto bude Európska únia toto priamo podporovať cez tieto programy. Máme tu aj investície, ktoré toto podporujú, ale eh, napríklad tie uholné projekty, kde eh, sa zúčastňuje nemecký koncern RVE, aj Eurocall, lobby to všetko je financované z rozpočtu Európskej únie. Ja sa pýtam, či ste ochotní um, túto naplánovať taký tzv. divestment program, aby sme už viacej nedotovali fosílne energie. No to je presne náš cieľ tohto, spravo, tohto fondu pre spravodlivú transformáciu, aby práve tie regióny, ktoré E, sú veľmi zaťažené emisiami CO2 na základe toho, že majú mm, produkciu energie na základe uhlia, aby sme im pomohli odkloniť sa od takejto produkcie energie a aby zaviedli nové formy produkcie energie a iné formy hospodárskych aktivít, čo sa týka aj toho, že musíme poskytnúť prostriedky aj z Európskeho sociálneho fondu na rekvalifikáciu a preškolenie týchto pracovníkov v týchto oblastiach a tiež e, tieto e, elektrárne sú veľmi často v obciach, kde e, je ťažba uhlia a tuto baníci sa musia tiež preškoliť. To je tiež úlohou tohto fondu pre spravodlivú transformáciu Takže toto je e, to programovanie v rámci týchto fondov, štrukturálny a kohezný fond, tam môžeme to tamto nasmerovať, ale e, ja úplne s vami súhlasím, ešte stále vediem rozhovory s Timmermansom, takže toto musíme e, dôsledne implementovať. Okay. Um, Joachim Kus, ID. E, nech sa páči, pán Kus, ID. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Aj ja budem hovoriť po nemecky. Ale ja, pán komisár, nechcem od vás viac peňazí, ale tlačí ma na duši niečo iné. Ja som vo výbore pre rozpočet a e, kontrolu rozpočtu som si všimol vždy stále viac, že tá spolupráca medzi e, radou a parlamentom nie je taká, aká by mala byť. Ono sa to prejavuje vtedy, že keď sa udeluje absolutórium, že toto, ktoré je predpísané, že toto absolutórium parlament už 9 rokov odmietol vydať. A moja otázka je, čo urobíte vy, aké opatrenia zavediete, aby ste túto nedobrú spoluprácu zlepšili alebo ukončili, aby absolutórium bolo v budúcnosti zo strany parlamentu zabezpečené. Sprechen Sie die Beschleunigung des Entlastungsverfahrens an? Nein, dass es überhaupt stattfindet. Mm, uh, čo ste mali na mysli? Nie, e, aby sa to vôbec, aby vôbec bolo udelené to ab, absolutórium. Rada, rada. Ja vám prečítam ten článok 261. Uznesenie parlamentu o absolutóriu sa týka všetkých výdavkov a e, príjmov únie, únie všetkých inštitúcií. Teda musí byť toto absolutórium udelené aj rade a tu bolo toto odmietnuté. No, teraz ste ma zastihli nepripraveného a musím sa s touto vecou oboznámiť. Podľa mňa to nie je akceptovateľné. Ja som sa vždy tým veľmi intenzívne zaoberal, najmä pokiaľ ide o absolutórium komisie. E, tu sa tieto veci pozitívne vyvíjali. Myslím si, že na to môžeme byť spolu hrdí, pokiaľ ide o túto intenzívnu prácu rozpočtového výboru a výboru pre kontrolu rozpočtu. Ja keď budem mať na starosti rozpočet tak intenzívnejšie, sa budem tuto zasadzovať, aby sa tento stav ukončil. Doplňujúca otázka? Len taká stručná doplňujúca otázka Pán Hán, e, vy e, ste povedali, že chcete hájiť čistý štít komisie a že pôjdete dobrým príkladom. Nuž, aj tu mi na tom veľmi záleží, aby ste to brali vážne a chcem vás vyzvať a požiadať vás, ako by sme mohli tento šti, čistý štít komisie si uchovať keď tu budú pretrvávať takéto javy, ako som práve popísal. A nemôžete byť advokátom daňových poplatníkov, keď vy sami nedodržiavate tie pravidlá, ktoré ste sami vydali. Takže aj tu vás ešte raz e, snažne vyzývam, aby ste v tejto oblasti konali. Ďakujem. Yes. Also, point taken. Áno, vzal som to na vedomie, ja sa budem s touto záležitosťou zaoberať a myslím si, že pri všetkých týchto záležitostiach e, má parlament vedúcu úlohu a preto rátam s vašou podporou. Musíte na tieto veci upozorňovať, pretože bežný daňový poplatník to nebude chápať. A keď budeme takto spolupracovať, myslím si, že sa spoločne veľmi rýchlo dopracujeme k riešeniu. E, ďakujem pekne, Bohdan Ronča, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Tu som, pán komisár, som z Polska a teda budem hovoriť po poľsky. Ja by som chcel nadviazať na tie otázky, ktoré tu už odzneli. E, pani Ursula von der Leyen sa stretla s našim premiérom Moravieckým a povedala, že sú potrebné veľké investície do regiónov, ktoré sa musia vybrať novou cestou, vyvíjať technológie a vytvárať pracovné miesta. A práve preto bol zavedený tento fond pre spravodlivú transformáciu. A vy ste povedali, že a tu bude potreba e, prípravy nových legislatívnych návrhov pre tento fond spravodlivej transformácie, ktoré môže napomôcť dosiahnutiu environmentálnych cieľov. Tu chceme podporovať čisté investície a moja otázka je, či by ste nám mohli viacej niečo povedať o tomto fonde pre spravodlivú transformáciu. No, cieľom tohto fondu je, aby regióny, ktoré buď e, na základe e, produkcie energie, ktorá je založená na CO2, e, zvlášť trpia alebo majú vysokouhlíkový priemysel títo by mali byť adresátmi, príjemcami prostriedkov z tohto fondu, aby mohli tento priemysel, ktorý je intenzívny na produkciu uhlíka, aby mohli technologicky aktualizovať a zlepšiť svoj priemysel alebo ten prejsť na iný priemysel. Toto bude spojené aj so sociálnymi opatreniami ako preškolenie a tiež sa to bude týkať aj oblasti energetiky. Tu poskytneme prostriedky a budú to prostriedky eh, z členských štátov, budú to záruky a to bude záruka toho, že sa to bude financovať v členskom štáte a keď jednotlivé členské štáty zavedú aj regulatívne opatrenia tak, aby tu boli modifikované určité úpravy, ktoré sa týkajú dotácií. To môže tieto procesy len urýchliť a potom tento fond bude slúžiť ako katalizátor na to, aby sa pohli veci vpred. Ale ten fond samotný sám o sebe nebude dostatočný. Prakticky vo všetkých regiónoch Európy musíme bojovať proti klimatickým zmenám, musíme do toho investovať a preto budeme potrebovať tieto prostriedky pre všetky regióny Európy. Teda štruktúrálne fondy, koezné fondy, fond e, rozvoja vidieka a na tieto oblasti sa musíme zamerať. Doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne. E, veľmi sa teším, že ste tu spomenuli aj e, čisté, čisté, čistý priemysel a sem musíme do toho investovať. Včera sme si vypočuli pani Ferrera, ktorá bude mať na starosti regióny. Ona hovorila aj o riedko osídlených regiónoch. Napríklad máme krásne hory, Karpaty, ktoré spájajú viaceré krajiny a vidíte tu nejakú možnosť e, projektov pre infraštruktúru, aby sme práve tieto Karpaty rozvinuli. Napríklad Via Carpatia, táto cesta až do Fínska. Vidíte tu možnosti financovania pre Karpaty. Tu mám na mysli cezhraničné možnosti financovania, ktoré by mali prispieť k financovaniu tejto peknej oblasti v Európe. Keď sa tak vrtám v mojej minulosti ako komisár pre regióny. No vlastne vy hovoríte o tom projekte pre e, Karpatie a e, musím vám povedať, že toto bude jedna z ústredných úloh a tu práve sa to týka tých novších členských štátov a ich e, predstaviteľov. Musíme investovať do železníc a pri príprave na moje budúce funkčné obdobie som zistil, že momentálne e, aktualizácia alebo pre, e, prepracovanie alebo e, týchto, týchto diálkových trás e, železničných e, na to, aby sa pretransformovali na vysokorýchlostné železničné trate, aby sa tak nahradili krátke lety. To sa vôbec ešte nepovažuje za environmentálne dôležité a na to sa musíme pozrieť. Toto musíme v tom programovaní urýchliť a počiarknúť, aby sme si povedali, prečo to robíme, keď to robíme. A potom budeme mať veľmi veľa dobrých projektov. Áno, dobre. Takže takto sme sa dostali na koniec prvého kola otázok a teraz ideme na druhé kolo otázok a slovo má pán Sigrid Murešan. A pardon, pardon, ospravedlňujem sa. Um, urobil som chybičku, pani Elena Kontúra Gue. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda, pán e, budúci komisár Hán. E, potreba krytia konkrétnych e, problémov, napríklad podpora najslabších regiónov, aby boli konkurencieschopní na vnútornom trhu bez hraníc. Dokončenie vnútorného trhu je bezpodmienečne nutné. A posledná komisia, v ktorej ste tiež boli členom, navrhovala skrátenie kohezných prostriedkov o 10 Myslíte si, pán Hán, že kohezná politika už nemá svoje oprávnenie? A ako vidíte budúcnosť Európy, keď nebudeme mať koheznú politiku? A budúcom VFR sa musíme postarať o to, aby sme dosiahli naše klimatické ciele. Ako je to s dosahovaním týchto cieľov? E, to sa musí prerozdeliť všetkým rovnako a tí, ktorí pracujú v oblastiach, kde je vyššia uhlíková stopa, tým sa musíme tiež venovať. Ako by ste vy e, vnímali potreby týchto skupín, ako to budete zohľadňovať a aký dopad to bude mať na transformáciu? Takže ako bývalý komisár pre regionálne záležitosti som mal to potešenie byť e, dočasným komisárom pre tieto záležitosti. Áno, to, tie škrty nie sú 10%, ale sú trochu nižšie, ale samozrejme každé škrty bolia. My sme sa rozhodli na tejto komisii po dlhoročných rokovaniach sme sa rozhodli e, k viacerej e, alebo k ďalšej modernizácii vietročno finančného rámca a tam musíte robiť kompromisy kompromisy v tom zmysle, že keď chceme vydávať viacej peňazí na výskum, keď chceme dávať viacej peňazí na otázky susedstva, aby sme zároveň posilnili aj Európu samú, keď chceme viac investovať e, na aspekty súvisiace s klimatickými zmenami, no už tak potrebujeme to trošku e, preštrukturovať na druhej strane, správne ste povedali, že cieľom politiky súdržnosti je to, aby, e, nás, aby dohnali slabšie regióny tie silnejšie. Takže vďaka Bohu tam sú, je tam pozitívny vývoj vecí, a, ale sú tam aj, tam sa to teda odzrkadlí a myslím si, že bude mať nakoniec, e, máme vyvážený, spravodlivý návrh, a ja už som viackrát poukázal aj na potenciál Just, Just Transition Fund, toho Fondu spravodlivého prechodu. Ja tu myslím na dva regióny v Grécku, napríklad jeden z nich, myslím to Peloponézia, a z tohto fondu bude mať prospech, pokiaľ tam budú konkrétne projekty, ale jasné, že budú, takže ja som presvedčený, že aspoň z gréckej strany prídu takéto konkrétne návrhy, ako tieto prostriedky budú môcť byť zmysluplne vynaložené, tak aby sme mohli jasne zredukovať emisie CO2. Nadväzná otázka. Pán Hán, ja by som chcela hovoriť o cestovnom ruchu. Európska únia je e, v celosvetovom meradle významným turistickým miestom a taktiež s tým súvisí CO2 a emisie CO2. Mm, prináša to mnohé pracovné miesta, predovšetkým e, na ostrovných destináciách, v periférnych oblastiach, kde v podstate žiadna iná hospodárska činnosť nie je príliš možná. Parlament vyložene žiadal, aby bola vyhradená suma v rámci vedročného finančného rámca, aby boli e, tieto aspekty pokryté. No ale Mm, tu nejde o financovanie súkromných subjektov, tie dostávajú peniaze cez iné európske fondy. My potrebujeme európsku politiku v oblasti cestovného ruchu a taktiež mechanizmus na zvládanie kríz pre destinácie, ktoré čelia e, vážnym meteorologickým podmienkám kvôli klimatickým zmenám. No a Mnohé krízy tu boli a mnohé katastrofy, utečenecká kríza. Mu sa musí postarať o to, aby pracovné miesta boli zachované. Pán Hán, čo si myslíte o cestovnom ruchu? Je eh, jeho podiel na hospodárstve taký významný, ako sme si to mysleli doteraz a chcete na tomto pracovať v nadchádzajúcich rokoch? No vy ako vy tak aj ja som z krajiny, ktorá eh, má významný turistický podiel alebo podiel cestovného ruchu a do veľkej miery sme z toho žili. A máte pravdu, cestovný ruch je eh, tretím najväčším hospodárskym sektorom v Európe a musíme robiť všetko preto, aby veci naďalej bežali dobre. V cestovnom ruchu bojujeme s mnohými výzvami, sú určité destinácie, ktoré sa stiažujú, že majú už príliš veľa turistov. Takže ide tu aj o to, že musíme mať udržateľný prístup k, k, tzv. k vlastným cieľom v tejto oblasti, tak aby sme to priblížili aj očakávaniam našich občanov. A ja ako komisár pre regionálne otázky som bol veľmi aktívny musel sa možno presvedčiť niektorých spolupracovníkov o tom, že je treba investovať do cestovného ruchu, ale cestovný ruch to nie je európska kompetencia. Ja si však myslím, že čo sa týka politiky, financovania, myslím si, že prostriedky zo štrukturálnych fondov by to mohli hrať dôležitú úlohu. Ja si spomínam, že napríklad v Grécku sme nasadili veľa finančných zdrojov, aby sme turistické destinácie zatraktívnili, aby boli udržateľnejšie. Takto to bolo v minulosti, bude to tak aj v budúcnosti, pokiaľ jednotlivé členské štáty tak to budú chcieť. My budeme dbať na to, aby investície sa v tejto oblasti opäť prepojili s našimi klimaticky relevantnými cieľmi a sú tu mnohé možnosti, ako veci inteligentne spolu prepojiť a dať do súladu. Ďakujem. A teraz už naozaj končíme prvé kolo, začneme druhým kolom, ale predtým, než odozdám slovo pánu Morešanovi, prosím, uvedomte si, že máte pridelený určitý rečnícky čas. E, už máme 4 hodiny časový sklos, takže prosím, je to minúta, dve minúty, minúta, minúta. Pán Múrešan za EPP. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás tu, pán komisár. Pokiaľ vás tento parlament potvrdí v úrade ako komisár pre rozpočty, tak budete viesť implementáciu 7-ročného viedročného finančného rámca a potom 5-ročné e, e, rozpočty pre Európsku úniu. Už sa veľa hovorilo o viedročnom finančnom rámci, chcel by som hovoriť o každoročnom rozpočtovom postupe, o právach parlamentu. Skúsenosti z minulých rokov ukazujú, že rada nie je pripravená nikdy rokovať s parlamentom až do posledných dní rozpočtového postupu a toto má dopad na medziinštitucionálnu prácu a taktiež to vedie k tomu, že vonkajší svet nás vníma tak, že je tu problém. My sme sa toto v roku 2018 snažili zmeniť, vtedy som bol všeobecným rozpočtom, e, rozpočtovým e, spravodajcom, bol to sa vášho predchodcu. Ja sa chcem opýtať, chcete e, taktiež byť aktívni na rade, aby ste ich primali prísť k rokovaciemu stolu? Čo si myslíte, že by ste tam mohli urobiť? No a moja druhá otázka keď stanoviská rady a parlamentu sa rozchádzajú, potrebujeme komisiu ako čestného sprostredkovateľa. Zavezujete sa, že budete čestným sprostredkovateľom medzi parlamentom a radou a budete hovoriť aj rade, aj parlamentu presne to isté, pretože vaši predchádza, predchádzajúci komisári hovorili niečo iné im a niečo iné nám a my sme potom neskôr e, zistili, že realita bola iná, než sme mysleli. Ďakujem. Ďakujeme, to veľká výzva. Áno, ale budem sa snažiť, ako to len pôjde. Myslím si, že mám aj zaznámy z minulých rokov, že som bol čestným sprostredkovateľom, že sa snažil podporovať rôzne riešenia, prinašať riešenia. Väčšinou sa snažím príliš neslubovať a viacej plniť. A takto som pristupoval a stával sa k veciam a budem sa aj k nadchádzajúcim 5 rokom. A ja plne chápem, že ste nespokojní. Ja som to nezažil osobne, ale keď sa pozerám na dokumenty a správy, tak skutočne je to neuspokojivé, keď máte určitý harmonogram, ktorý sa nevyužije a potom v posledných dňoch už sa vám niečo položí na stôl ako skutočnosť. Takže ja by som chcel zorganizovať rôzne schôdze alebo tlačiť na to, aby sa zorganizovali, ale nielen na to tlačiť, ale taktiež sa chcem snažiť zistiť, aké sú tam technické problémy, ktoré sa dajú vyriešiť a to rýchlo, ktoré sú veľmi politické otázky, ktoré by sa dali rýchlo vyriešiť, tak aby sme nakoniec e, mali pred sebou len možno dve, tri najdôležitejšie témy, ktoré budú problematické pre radu alebo pre parlament, tak aby sme skutočne tie tri týždne využili celé, aby sme sa dopracovali k dohode. Nemôžem vám už slúbiť, že to bude fungovať, ale môžete si byť istí, že budem robiť všetko, čo bude v mojich sílách, pretože ani pre mňa, ani pre môj tým nie je takáto situácia uspokojivá, ako to bolo v minulých rokoch. väzúca otázka. Ďakujem, pán predstav. Pán komisár, na začiatku budúceho výzročného finančného rámca pravdepodobne situácia bude taká, že platby európskym príjemcom rôznych typov z, viaz, z predchádzajúcich viacročných finančných rámcov ešte neprebehli, lebo je tu nízka rýchlosť, ktorou sa implementovali projekty v oblasti politiky súdržnosti. No a nevyzerá to, alebo nie je tu inič, nie je tu lepší signál, e, ktorý by sme im mohli dať, skutočne sú to veľké pozdržania v platbách. Takže otázka je, čo by ste chceli robiť, aby ste minimalizovali negatívne dopady takýchto nedoplatkov príjemcom na podruhé. Práca na väzdručnom finančnom rámci z vašej skúsenosti ako, pán, ako komisár pre regionálnu politiku, čo si myslíte, čo sme sa naučili, čo môžeme využiť, aby sme na začiatku viacročného finančného rámca začali s rýchlejšou absorpciou, aby tu neboli problémy s nedoplatkami na konci e, obdobia. Bohužiaľ mám len minútu. Čo sa týka tej prvej veci, vďaka parlamentu a vašim tvrdým rokovaniam, minule ste tam vložili nástroje flexibility a tieto sa môžu využívať v prípade, že sú tam obmedzenia pladev. Po druhé, čo ste povedali, to je ďalší dôkaz, a príklad toho, že potrebujeme rýchlu dohodu ohľadom viacročného finančného rámca, pretože minule to, že dohoda prišla až dva týždne pred le- lehotou, tak toto spôsobilo e, tie pozdržanie v platbách, lebo to trvalo niekoľko mesiacov dohodnúť sa na sektorálnych e, pro- programoch a potom tam došlo k pozdržaniu plánovania. Takže čím budeme rýchlejší, tým skôr môžeme začať s konkrétnou implementáciou a môžeme sa snažiť dosiahnuť naše politické ciele. Ďalší príklad, prečo by sme mali sa sústreďovať, e, aby sme, na to by sme čo najrychlejšie mali dohodu o viacročnom finančnom rámci. Ďakujem Elizabeta Gualmini za SAD. Ďakujem pán predseda, pán Han. Ja sa vrátim k vlastným zdrojom a k reforme, už ste o tom hovorili. Chápete, že pre nás je toto dôležitá téma. Ursula von der Leyen, zvolená predsednička komisie, vo svojich usmerneniach spomína digitálnu daň, ktorá by mohla zodpovedať cieľom sociálnej spravodlivosti a daňovej spravodlivosti a taktiež novú daň na uhlíkové zaťaženie, o tom už ste hovorili. Takže taktiež digitálna daň by v podstate mohla e, súvisieť s daňou CCCTB e, pre e, nadnárodné spoločnosti. Takže pre nás je dôležité, aby tieto dva konkrétne typy vlastných zdrojov mohli byť pridané do toho spektra, ktoré už bolo navrhnuté komisiou pred rokom. Áno, mohlo by to tak byť a malo by mali by sa tam pridať. Ja doteraz, čo som tak sa dopočula, dočítal, tak je tu určitá otvorenosť voči cezhraničnej uhlíkovej dani. Áno, je to nápad, ktorý tu tak poletuje v Európe, prichádza z rôznych oblasti, asi mnohí z nás s ním sympatizujú, mali by sme lepšie preskúmať, ako to naštrukturovať, navrhnúť a nakoniec implementovať. Takže tu by som bol pozitívny. Ako už som povedal, predchádzajúce odpovedi ohľadom digitálnej dane, tam je dosť veľký odpor zo strany niektorých členských štátov. Myslím si, že by sme sa nemali vzdávať. Bolo by nespravodlivé, keby veľké medzinárodné spoločnosti, tu sa pozerám na e, svojho priateľa, pána Šideho, bolo by nespravodlivé, keby veľké medzinárodné spoločnosti tomuto unikli. Možno by sme mali znovu predefinovať e, možný prístup, aby sme vyriešili um, konkrétne obavy, ale nemali by sme to vzdávať pokiaľ by sme mohli získať peniaze z tohto zdroja, tak samozrejme by sa to potom mohlo zamerať na klimatické iniciatívy. Alebo výhrade na klimatické iniciatívy. Nadväzná otázka. Ďakujem. Takže opäť k otázke vlastných zdrojov, to je skôr taká kultúrna otázka. Pokiaľ budeme schopní zaviesť skutočné európske vlastné zdroje spoločne s, so znížením príspevkov vychádzajúcich z HND, tak by sme v podstate mohli zmeniť paradigmu europeizácia e, európskej rozpočtovej politiky, tak aby sme členským štátom nehovorili, dajte nám viac peňazí, chceme viac peňazí, aby nás znovu zvolili, ale skôr by sme potom mali vytvorený um, taký, také spoločné kultúrne pole a spoločné príjme, ktoré by sú, súviseli s európskymi inštitúciami. Takže ja sa chcem opýtať, budete dobre spolupracovať s radou, aby ste tam šírili, propagovali takýto prístup. Ja ocením to, čo ste hovali vo vašom úvode, že je treba prepojiť eh, otázku eh, revízy vlastných zdrojov a mm, viacročný finančný rámec. Áno, ja súhlasím s tým, čo hovoríte. No už v ideálnom svete by sme mali postupne navyšovať eh, podiel vlastných zdrojov na celkovom rozpočte, ale nemali by sme to vidieť ako kompenzáciu jednak jednej. Takže niečo by tam bolo navyše, áno, postupne by sme to navyšovali, ale zároveň by sme e, znižovali podiel HND na celom e, rozpočte. No ale ešte tu ďalší dôvod, prečo toľko podporujem vlastné zdroje, nie len z finančného alebo z finančných dôvodov, ale aj z kvôli kontextu alebo mentalite, aby tam bolo toto e, chcel by som prekonať, preklenúť tento rozdiel medzi čistými prispievateľmi a príjemcami. U nás e, v Rakúsku 95 alebo viac percent odvodov daní sa platí na národnej úrovni a ostatné regióny v podstate region nevedia, ktorý región viacej dostáva alebo ktorý viacej platí. A toto by bolo dobré, pokiaľ by sme aj na v Európe na európskej úrovni mali takú situáciu, že už by sa nerobili rozdiely. Súčasný komisár pre rozpočet Oettinger vždy hovorí, že táto diferenciácia medzi príjemcami a čistými prispievateľmi už v podstate nie je aktuálna, tak ako sa popisuje, pretože čistí prispievateľia veľmi často profitujú z investícií v prijímateľských krajinách, takže je, to, je tam silnejšie prepojenie, malo by sa to uznať. Ďakujem. Olivier Chastel za Renew. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vo vašich úvodných slovách ste uh, stručne hovorili o, právnom štáte. Pre nás je to zásadné pre všetkých občanov Európy. No a Európska únia má nástroj na zaistenie dobrých, dobrého uplatňovania týchto dohôd, avšak neexistuje žiadna rýchla reakcia v tejto téme. Komisia preto navrhla v kontexte budúceho viacročného finančného rámca mechanizmus, špecifický mechanizmus na ochranu finančných záujmov únie, ktorý by sa aplikoval v prípade ohrozenia právneho štátu, a ktorý by zahrňal finančné sankcie. Ako ste už viackrát hovorili o ochrane európskeho rozpočtu, mňa by som zaujímalo, či formálne sa budete snažiť o zavedenie tohto mechanizmu, ktorý by rýchlo a účinne mohol zasiahnuť v prípade porušovania zásad právneho štátu, no a ak by to malo byť príjmané v rámci spolurozhodovania, aké iniciatívy príjmete a aký podľa vás by mohol byť nejaký časový harmonogram prijatia. No a keďže tento mechanizmus eh, by sa mal týkať kľúčových eh, článkov finančného nariadenia, takže mňa by zaujímalo, eh, či to bude v súvislosti článku 61, 131, ktorý hovorí o prerušení platieb a v prípade závažného porušenia pravidel. Ďakujem pekne. Takže čo sa týka finančného nariadenia. No, ak eh, to bude len článok 61, eh, ktorý platí od augusta 2018 a v rámci nového finančného nariadenia a eh, vytvára sa možnosť a hovorí, že ak je tu vnímaný konflikt záujmov, že môžu byť prijaté nejaké finančné korektúry, ale myslím, že vy hovoríte v prvom rade o tom, hovoríte o našom spoločnom nápade zaviesť mechanizmus na ochranu právneho štátu vtedy, ak nedostatky v oblasti právneho štátu v nejakom členskom štáte bránia náležitému využitiu prostriedkov z rozpočtu EÚ, no a vtedy môže nastať byť otvorené nejaké konanie, avšak netreba to chápať ako trest, ale ochranu prostriedkov EÚ, tak aby tu, ak nie sú splnené predpoklady, aby mohli byť prijaté finančné korektúry. Uvediem príklad. Ak sú nejaké nedostatky pri vyberaní dane z pridanej hodnoty, tak v prípade platnosti takéhoto pravidla by sa v budúcnosti mohlo zakročiť, pretože časť DPH ako vlastný zdroj už dnes eh, končí v rozpočte EÚ. A ak budú nejaké problémy alebo nedostatky v prípade eh, berania daní z príjmu právnických osôb alebo mm, podnikov, tak to nie je mm, nesúvisí s rozpočtom eh, EÚ doplňujúca otázka. No, ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ja som nepočul nič aké časovému priebehu implementácie alebo zavazenia doplatnosti tohto nového pravidla. No a ja by som chcel spýtať, ako chce komisia zaviesť do platnosti toto nové pravidlo, ktoré by sa týkalo aj výročných správ jednotlivých generálnych riaditeľstiev o aktivite, o činnosti, no a ako to súviselo s kompetenciami členských štátov a budete spolupracovať s OLAFom, Európskym prokurátorom, Eurojustom a tak ďalej, tak aby tu bola zaručená koherentnosť v otázkach, ktoré súvisia s demokraciou právneho štátu a základných práv v Európskej únii. No, no poprvé, ja myslím, že vy hovoríte o tom, že treba, aby bolo zaistené, aby do pravidla vlastné nariadenie, aby neboli súčasťou VFR, rokovanie o viacročnom finančnom rámci. Ja vyviniem skutočne maximálne úsilie, tak aby to bolo zaistené, pretože naozaj ide o niečo samostatné, čo neplatí len pre nasledujúci viacročný finančný rámec, ale ešte aj nad rámec toho. To musí byť našim spoločným cieľom, to sa snažíme. No a čo sa týka druhej veci, tak my úzko spolupracujeme s agentúrou OLAF a OLAF a príslušné auditorské oddelenia na Európskej komisii. Viac ako 500 zamestnancov, ktorí sa zaoberajú len auditom, 385 pre OLAF a 2 až 300 na komisii, myslím, že dokonca skoro 400, a tí sa presne sústredia na odhalovanie týchto vecí. Vypršal by čas a viete, že by sme o tom mohli dlho rozprávať. Ďakujem pekne. Angelika Vincich, EPP, ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Vy ste máte vy ste načrtli ťažký časový horizont v súvislosti s VFR, aké ďalšie, všetky ďalšie komplikácie pri dosahovaní dohody nesú za sebou riziko, že rokovanie neskončia na čase, ale my ako parlament, ak budeme pod časovým tlakom, nepríjmeme žiadny zlý kompromis. Ak by nebola prijatá dohoda o VFR, tak zmluva predpokladá príslušné opatrenia a pokračovania, a to bude možné len vtedy, ak budú prijaté nevyhnutné opatrenia na všetkých úrovniach. No a preto parlament, parlament eh, chce vytvorenie nejakého núdzového plánu od komisie. Ako vidíte, vytvorenia, ak, ano, ako zavezujete sa príjmať všetky potrebné opatrenia na to, aby bol takýto núdzový plán ja ty ale ešte podobe a včas. Áno, raz to poviem, myslím, že už v diskusii, sa to ukázalo, že musíme mať maximálny záujem o to, aby viacročný finančný rámec bol čo najskôr prijatý, aby aj naše vlastné politické ciele sme mohli sledovať modernizáciu rozpočtu, je zdržanie pri implementácii to musí byť eh, v centre našej pozornosti. A samozrejme hovorím, že komisia musí byť pripravená a príslušné delenia musia pripraviť eh, núdzové opatrenia, ak by v čase nebola prijatá dohoda, ale ako už som povedal, už som to raz povedal, návrh, eh, nový návrh, ten by bola zase ďalší celý inštitucionálny cyklus, parlament a rada sa tým budú musieť zaoberať. Je to legislatívny návrh, ktorý odvádza a zdržuje prijatie dohody, že duje si to zdroje v parlamente, na rade, v členských štátoch. Takže my by sme sa mali snažiť sústrediť sa, ale môžem vám prislúbiť, že ak by sa takáto situácia objavila, tak tento návrh predložíme, ale ešte raz, už teraz to časovo nejak oznamovať, to znamená znižiť tlak na súčasné rokovania a myslím, že to nie je našim spoločným cieľom. A ešte raz zopakujem, akékoľvek meškanie v prípade rokovaní VFR znamená meškanie a neskôršie prijatie našich spoločných politických cieľov. Ďakujem pekne. Dodatočná otázka. Na parlamente žiada, aby v polovici platnosti VFR prebehla revízia tak ako um, záväzné prepracovanie to tzv. midterm revision. A to zatiaľ alebo toto by malo zohľadniť neočakávané situácie. No podporíte požiadavku parlamentu o takúto midterm revision. No a aká, aký bude váš postup, keď programy EÚ nebudú mať e, žiadané výsledky, respektíve keď budú úplne úspešné. Čo sa týka midterm review, môžem stručne povedať, e, plná podpora bola v minulosti, bude aj v budúcnosti a teraz je. No a čo sa týka tých druhých vecí, tak ja myslím, že my všetci chceme viac flexibility, že aby sme nečakali len na tú midterm review, ale keď zistíme, že nejaké programy nie sú dostatočne absorbované, čerpané, tak musíme pracovať na indikátoroch a, a menej je niekedy viac. No a do midterm review musí byť príslušne prispôsobenie, to je rozumné. A už teraz ďakujem parlamentu za podporu vyššej flexibility aj v prípade viacročného finančného rámca. Ďakujem pekne, pán Kolakusič, za nezaradených. Ďakujem pekne, vážený pán Hán. Počas predchádzajúcich 10 ročí ste vy boli komisárom Európskej komisie v dvoch rôznych portfóliách. Jedna z, jedno z nich bolo regionálna politika a druhé rozšírenie. A teraz ste navrhovaní na post komisára počas tretieho mandátu, aby ste mali a zodpovednosť za rozpočet. A preto si myslím, že ste správnou osobou, ktorá môže zodpovedať nasledujúce otázky. Čo spravíte na to, aby sa zaistilo, že finančné prostriedky z európskeho rozpočtu budú spravodlivejšie rozdelené členským štátom. Uvediem niekoľko prípadov, príkladov. E, v roku 2014 až 2018, to znamená v prechádzajúcich 5 rokoch, Rumunsko a Maďarsko majú nadbytok 22 miliard eur. Polsko má prebytok 51 miliard eur. Chorvátsko, ak to porovnáme s týmito krajinami, dostalo 12 krát menej, inými slovami 28 krát menej ako Polsko. Takže tu vidíte nejaké miery 0,5 až 10 krát viac prostriedkov, ktoré dostávajú niektorí príjemcovia v porovnaní s ich príspevkami a E, súvisí to s absor- absorpčnou kapacitou. Napríklad Írsko malo oveľa viac prostriedkov, ktoré dostalo a neskôr bolo aj tak v mínuse. No. je túto teda diskusiu veľmi dobré a poznám. E, pred týždňom bol mňa na návšteve váš premiér, e, ktorý tiež hovoril o tejto otázke. Prerozdelenie štruktúrálnych e, prostriedkov sa riadi komplikovaný alebo menej komplikovaný onou e, metodou výpočtu. V prvom rade o 70% alebo 85% súčasnej životnej úrovne, zamestnanosti a to je návrh komisie, momentálne je taký, aby tam um, z tej miery um, sa zohľadňovalo aj príjmanie migrantov, toho sa to prepočítava, no a z toho vyplýva potom číslo, čo sa týka životnú úroveň, vychádzame z údajov Eurostatu, no ale ak som to povedal stručne, všetci musia očakávať isté škrty. No a prečo? Pretože tieto krajiny aj dosiahli už svoje ciele dobehnúť, čo sa týka životnej úrovne. A ja môžem povedať, že Chorvátsko ešte stále patrí, alebo už patrí tým krajinám Európy, je to krajina s, s dru- druhou alebo tretími najvyššími alokáciami per capita. Ja viem, že každé mínus je bolestivé, ale v celoeurópskom porovnaní myslím, že na tom nie ste až tak zle, hlavne keď ide o spravodlivé porovnanie alebo spravodlivé prerozdelenie. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne, ešte mám jednu stručnú otázku. To je otázka zásad. Ja osobne si myslím, že obmedzovanie na dve funkčné obdobie pre politické funkcie, ktoré nie sú neboli dosiahnuté výsledkom volieb, tak by malo byť niečo, že stačí dve funkčné obdobie, ale stačíte. A vy teraz sa, sa uchádzate o tretí mandát. Čo myslíte? Mali by sme mať toto obmedzenie len na dve funkčné obdobia? Alebo môžete byť komisárom, alebo niekto teda môže byť komisárom na dobu neurčitú? Ja nechcem vstúpať do tejto diskusie ja sa uchádzam o tretie funkčné obdobie. Ja som slúbil krajine odslúžiť toto obdobie a ja myslím, že v politike nie je na škodu, keď sa dá vychádzať z tej skúseností. A ako vidíte, 5 rokov som robil vždy niečo iné, ale stále chádzam do tých skúseností, ktoré prospievajú občanom a viete aj vy, aj mnohí ľudia, ako tá príslušná osoba teraz pracovala. Keď je transparentnosť a performance, tak máte lepší obraz o niekom, kto už to robil, ako o niektom, kto to ešte nerobil. No a keď tá príslušná osoba a keď aj počas tretieho funkčného obdobia je sa načine, načine pracuje, púšťa sa z načine do práce, tak myslím, že by sa nemalo brániť, pretože ich nie je až toľko. Ďakujem pekne, Monika Vana, Zelený. Vážený pán predseda, my sa poznáme e, spolupráce vo Viedni, takže otázka, moja otázka vás iste neprekvapí. Ďakujem za to, že ste hovorili o gender mainstreamingu a rodovej rovnováhe vo vašich úvodných slovách. Viete, že spoločného, spoločného vyhlásenia k súčasnému VFR prešlo 5 rokov a my sme nedosiahli žiadny pokrok. Stále nemáme stratégiu pre rodovú rodno, rovnosť vo VFR, nemáme agregované údaje, chýbajú nám stále indikátory a nemáme ani vyhodnotenie dopadov podľa pohlaví. No a vy ste povedali o význame rodovej rovnosti, ale Nepovedali ste presne to, ako konkrétne chcete implementovať gender budgeting v nasledujúcich nasledujúcom období. Takže aké budú vaše konkrétne kroky na to, aby sa to stalo integrálnou súčasťou eh, FR záväznými spolu záväznými pravidlami a monitoringom účinným. Ja musím povedať, že ak hovoríme napríklad e, v budúcej kapitole 7 administratíva EÚ je pre nás lepšie sa tým zaoberať a byť presnejší. Ako som povedal, 70% nášho rozpočtu sa vydáva cez vzdielaný manažment v rôznych politických oblastiach a ja úplne súhlasím s vašou kritikou. Musíme sa tomu venovať a myslím, že je dôležité integrovať do našich vyhodnotení dopadov orientované elementy treba urobiť. No a v našom rámci výkonnosti musíme sa zaoberať špecifickými indikátormi aktuálnej situácii. No a No tu musíme hodnotiť jednotlivé politiky. Nie všetko sa dá brať rovnako, ale ja mám aj napriek tomu maximálny záujem, aby sme mali agregované čísla na to, aby sme mali lepší prehľad o tom, kde sa nachádzame. Takže z hľadiska implementácie rodovej rovnosti v rámci nášho rozpočtu alebo cez náš rozpočet, cez členské štáty, členské štáty partnerov, a to je všetko, na, na tom treba v každom prípade pracovať. A rád by som chcel vyzvať parlamenta, aby sme spolupracovali, rokovali formálnou cestou, neformálnou, aby sme videli, aké opatrenia by sa dali prijať na to, aby sme zasahovali naše cieľ. Súhlasím s tým, že trochu zaostávame, ale to je aj kvôli komplexnosti spôsobu dávania finančných prostriedkov, cez mnohé projekty v rámci zdieľaného manažmentu. Doplňujúca otázka. Ďakujem veľmi pekne na vašu odpoveď no, a aj tú výzvu, k tomu sa ešte vrátime. Vidíme s vami spoločné hm, stanovisko a ďakujem, že ste spomenuli aj personál, pretože naše kompetencie je ten personál. No a v roku 2017 Európska komisia prijala chartu diverzite a inkluzivite na vytvorenie lepších pracovných podmienok pre všetkých, vrátane žien, postihnutých osôb, i personálu a vlastne všetkých zamestnancov. Takže aké aktivity plánujete na ďalších 5 rokov, tak aby komisia bola inkluzívnejším pracoviskom hlavne pre osoby LGBTIQ a hlavne z hľadiska finančného, teda pardon, sexuálneho obťažovania. Áno, stále sa stretávame s takýmito prípadmi, stále tu budú také prípady, ktoré sa nám, aj keď sa nám to nepáči, keď sa pozrieme na výročnú anketu zamestnancov, keď sa pozrieme na spokojnosť zamestnancov, ich spokojnosť je veľmi vysoká, ale každý individuálny prípad je navyše, je zle. A preto musíme našich e, manažérov vzdelávať. Je to práca, ktorá neustále prebieha. My sme vytvorili základ, tak ako som už povedal, v rámci stratégie, kde sa zameriavame na tieto kontaktné miesta pre tieto LGBTIQ ľudí a aj pre osoby s handicapom, aby sme im boli nápomocní keď e, začínajú pracovať v komisii, ale aj počas ich práce v komisii, e, keď e, niekto zo zamestnancov má takéto deti s handicapom, tak sa snažíme poskytnúť mu dodatočnú pomoc a podporu. Takže keď sa pozriete na túto správu o prieskume spokojnosti zamestnancov, musíte konštatovať, že e, tá miera spokojnosti je vysoká, ale aj tak je tu stále ešte priestor na zlepšenie. Ďakujem pekne teraz Clotilde Armand e, Renew. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. Pokiaľ ide o ten fond pre uh, spravodlivú transformáciu, a ktorý má byť nápomocný tým regiónom, ktoré sú dotknuté klimatickými zmenami, ale je tu aj rozdiel medzi západom a východom, pokiaľ ide o likvidáciu odpadu, pokiaľ ide o čistotu vzduchu. V západnej Európe by to bolo všetko zelené, u nás je to červené. A, a ako by ste toto vedeli financovať? Vy ste hovorili o prispôsobení štrukturálnych fondov. Ako by sme toto mohli využívať, pokiaľ ide napríklad aj o úpravy vody? E, tu by sme boli veľmi radi, keby e, sme mali keby sme mali železničnú sieť, keby sme mali diálnice z Bukurešti do e, západnej Európy. Vy ste hovorili o železnici, ten váš rozpočet na Rumunsko na 7 rokov, to nebude dostatočné na vysokorýchlostnú železnicu, pretože je to nerentabilné. E, pán Han, máte čerstvé prostriedky, ktoré by ste vložili do do eh, rozvoja v Európe, alebo len nahrádzate Pavla Šavlom. Áno, no, ja, keď som sa tomu začal venovať, tak som našiel rozpočet, ktorý sa venuje obnoviteľným energiám a práve vo východnej Európe som musel konštatovať, ale aby som povedal pravdu, aj v tzv. E, západnej Európe toto nebolo dostatočne vyčerpané a ja som celý rok cestoval po Európe, aby som sa prihováral za to, aby sa tieto fondy využívali zmenili. A opäť rokov neskôr opäť e, sa zmenila nálada v tých nových e, krajinách. E, je tu, je tu ochota um, je tu ochota investovať do obnoviteľných zdrojov, pretože aj zateplovanie domov vzrástlo, pretože to nie je jednoduché žiť v takýchto zle izolovaných domov, domoch a najmä pre ľudí, ktorí mm, nemajú také vysoké príjmy. Pre nich je to dobré, keď je možné znížiť e, výdavky na energie, tak e, im to naozaj napomôže. A je to aj, napomáha to aj mm, um, sociálnej situácii. Vy ste z Francúzska, vo Francúzsku tam sme do toho veľa investovali a týchto príkladov je veľmi veľa. Ako som už viackrát povedal, je to len na nás, ako presne my e, tieto prostriedky zo štrukturálnych fondov naprogramujeme, aký silný, aký tvrdý budeme pri stanovovaní priorít a keď ide o klimaticky relevantné oblasti a investície do nich, tak ide aj o otázku napríklad mm, nakladanie s odpadom, čistota vôd, čistota riek. mnohé oblasti, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, napríklad povodne a s nimi spôsobené škody. Teda je to na nás, aby sme spoločne s členskými štátmi a regiónmi presne zadefinovali, kde a čo je potrebné investovať, aby sme dosiahli naše ciele. Myslím si, že tie prostriedky tu sú. Pozrite sa na to nevyčerpanie prostriedkov, takže musíme sledovať túto cestičku. Nech sa páči, doplňujúca otázka. Ehm, ja som z Rumunska a to je naozaj pre mňa potešiteľné, že sa vyznáte v realite mojej krajine, pretože aj komisár už v, e, v našej krajine bol, ale v Rumúnsku nemáme túto možnosť, e, všetky tieto možnosti, e, nemáme tieto možnosti, tieto prostriedky vyčerpať. Ako by sme sa vedeli túto zasadzovať pre komplexnejšie um, projekty, keď sa na, štra- na stratégii nič nemení a keď sa na stratégii nič nezmení, tak sa dopracujeme k tomu istému výsledku. Žiadna základná štruktúra, tak potom nemôžeme mať zelenú štruktúru. Ste ochotní pracovať na novej stratégii? Ja ani nemôžem, ani nechcem robiť prácu budúcej komisárky pre regionálny rozvoj, ale v rámci mojej zodpovednosti ako člen kolégia, ako predchádzajúci komisár pre regionálny rozvoj a keď ma potvrdíte ako budúci komisár pre rozpočet, sa môžem zasadzovať za to, čo sa vám tu snažím už dve hodiny sprostredkovať, aby sme pri implementácii našich politických cieľov spoločne ako komisia sa zasadzovali za to, aby to naprogramovanie zodpovedalo našim politickým cieľom. A keď toto zabezpečíme, tak eh, dosiahneme mnohé. A takto budeme môcť pomôcť mnohým krajinám, Rumunsko k tomu patrí, aby sme zvýšili ich kapacitu absorbovania týchto prostriedkov, pretože toto je ten najväčší problém. Tie prostriedky tu sú, ale nie sú vyčerpané. Preto je dôležité, aby sme to správne naprogramovali, aby tieto prostriedky aj boli vyčerpané. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán komisár. A teraz ja ako predsednička výboru pre kontrolu rozpočtu preberiem predsedníctvo a mám tu čest dať slovo predsedovi eh, výboru pre rozpočet eh, Johan van eh, Overfeld. Vážený pán komisár, predstavte si takýto scénar, že napríklad rada sa nedohodne na VFR v budúcom období, že tu nebudú tie prostriedky dostatočné a potom tento bude nižší ako eh, vami navrhovaný rozpočet. Budú tu škrty, potom tu budú ďalšie škrty a v konečnom dôsledku keď tu nebudú tie ďalšie vlastné prostriedky. Eh, to samozrejme hm, v parlamente bude veľmi zle prijaté, aby som to mierne vyjadril. A No, toto je teda cieľ budúcej komisie. Budete potom e, nám s radou e, vysvetľovať, že toto je ten najlepší deal, aký sa dal e, dosiahnuť, alebo budete tlačiť na radu, aby sa otvorila a aby bola schopná, aby bola ochotná nové, zaviesť nové rokovanie. Alebo teda e, vezmete na seba toto riziko napriek tomu? No, v psychológii sa toto nazýva sugestívna otázka. Teda, tí, ktorí ma poznajú, ja to často hovorím, ja som členom nielen politickej E, strany, ale som členom strany, ktorá vidí pohár poloplný a nie poloprázdny. Takže ja budem bojovať, ja nepopustím a e, dokážem to aj zverejniť. Ja dokážem ísť do členských štátov a tam sa prihovárať verejnosti a dokážem byť aj nepohodlný. No, tie krajiny, ktoré sú zdržanlivé, tým viem dobre vysvetliť, o čo ide pretože v celej Európe naše obyvateľstvo e, má veľkú túžbu investovať do bezpečnosti, životného prostredia, chcú investovať do konkurencie schopnej Európy a hospodárstva, e, chcú investovať do výskumu, chcú prostriedky, ktoré budú potrebné na to, aby sme podporovali napríklad startupy. A to všetko sa nedá dosiahnuť so zníženým rozpočtom. Preto sme spojenci a ja naozaj nepopustím a my máme červené línie a neviem si predstaviť, že by sme sa mohli dohodnúť na rozpočte nižšom, ako navrhuje komisia a by to potom viedlo k tomu, že by nám to zabránilo e, pri presadzovaní našich cieľov. To by boli veľmi ťažké politické rokovania. Ale keď budeme ťahať za jeden povraz, tak naozaj ten pohár aj ostane poloplný. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by som e, využil príležitosť a navrhol alebo prešiel na inú tému, aby sme tak prepojili vašu predchádzajúcu prácu e, s touto prácou. Vy ste sa venovali aj e, tým otázkam hraníc, balkánska stratégia, migrácia. A to sú aj politické aspekty práce, ktorú je potrebné vykonať a ako e, vnímate to, že tento rozpočet, ako tento rozpočet môže prispieť e, k týmto veľkým ambíciám, aj pokiaľ ide o o rozšírenie Európy. No už nie som, nie som, <laughs> nie, nie, netúžim po ďalšom vypočutí ale súčasná komisia navrhla zvýšenie celého rozpočtu na Relax, keď sa nemý, nemýlim, o 24 a to na zásahy na západnom Balkáne, rozšírenie, predstupové rokovania, ďalej susedstvo a po tretie Afrika. Teda to sú oblasti, kde ako e, Európania máme zvýšený záujem a to je tiež jeden z dobrých príkladov, kde máme členské štáty, ktoré sa zdráhajú a tam bude potrebné ich presvedčiť a vysvetliť im, prečo je také dôležité investovať do Afriky. Ja vždy hovorím, že E, že ochrana vonkajšej hranice nezačína na vonkajších hraniciach. To začína ďaleko, ďaleko ďalej. My musíme pomáhať každej jednotlivej africkej krajine v tom, aby bola odolnejšia. Prešla jedna minúta. A takže naozaj v tejto oblasti po piatich rokoch mám veľmi veľa skúseností a my sme začali uh, E, tieto rokovania a dúfame, že e, náš úspech v tejto oblasti bude pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. No a teraz sa dostávame e, k pánu Zdechovskému, člen výboru KONT. Vážený pán komisár, mám jednu otázku, ktorú by som vám chcel položiť, ale začnem všeobecnou záležitosťou, ktorá na výborom nikdy nebola navrhnutá. Takže ja vás chcem naozaj privítať na našom vypočutí. Ja vás chcem tu privítať na tejto grilovačke Mm, ja viem, že to nie je jednoduché, ale za posledné roky služby komisie a to, čo mm, tu bolo iniciované viaceré e, prieskumy podvodov, finančných podvodov, tam boli strety záujmom, čo viedlo k naozaj nedobrým reakciám e, právnym postupom na národnej e, úrovni. A komisia teda poskytla nezávislý prieskum toho, ako rozpočet Európskej únie sa využíva. A moja otázka, aké finančné a personálne zdroje plánujete venovať tomuto vyšetrovaniu, zneužívaniu rozpočtu Európskej únie v členských štátov. Tie dáta, ktoré nám poskytli e, štáty, nie sú vždy spoľahlivé a komisia veľmi často toto musí revidovať. Plánujete sprísniť tie, túto auditorskú schopnosť komisie? Ďakujem veľmi pekne. First, I had the pleasure in the last 10 years to appear at the Cont Committee. Takže, a áno, ja som na výbore kont bol viackrát, nie na výbore pre rozpočet, ale teda veľmi rád budem tejto spolupráci pokračovať. No, momentálne máme viac ako 500 ľudí, v európskych inštitúciách, ktoré sa zaoberajú auditmi a máme 385 eh, zamestnancov na OLAFE, eh, potom máme zamestnancov v DG Regio, v DG Employment, eh, Agri, takže je tam asi 400 ľudí spolu, ktorí sa týmto zaoberajú. No a myslím si, že Eh, naša kvóta zisťovania irregularity je pomerne vysoká, že sme pomerne úspešní v zisťovaní a mnohí ľudia Mnohí ľudia si zamieňajú chybovosť s podvodom. A tu ide o ten podiel podvodov medzi chybami. A to je 1%. Mm, aj, aj to je už priveľa. E, ideálna by bola nula, ale pre mňa je veľmi dôležité, aby sme roz, e, rozlišovali medzi chybami a podvodmi. Keď je to chyba, tak to musí byť e, finančná náprava. Jeden z dôvodov, prečo ešte k týmto chybám prichádza, spočíva v tom, že naozaj niekedy naše Naša regulácia je príliš komplikovaná, príliš ťažká a jeden veľký problém je toto zjednodušiť. A tento zámer tu je na toto zjednodušenie. V koznej politike sa navrhuje 80 zjednodušení No a uvidíme, koľko z nich prejde. V trialógu tu ide o paušály, o oprávnenosti prostriedkov. Tu ide jednoducho o to, aby sme sa zamerali na to, aby sme znížili to riziko tej chybovosti a aby sme zabránili príjemcom, konečným príjemcom aby mali v konečnom dôsledku z toho problémy. Takže toto je, sme na dobrej ceste, ale ešte stále musíme urobiť veľmi veľa a v týchto mm, rokovaniach, v trialógoch e, snáď presadíme tento koncept zjednodušenia. Nadväzná otázka. Thank you very much. Ďakujem za toto vysvetlenie. Druhá otázka v súvislosti s Olafom. Olaf teleso s reputáciou plne nezávislého vyšetrovateľa európskych finančných podvodov bude tento orgán schopný vykonávať plne svoje úlohy, pokiaľ vyšetrovatelia z OLAFu sú postupne posielaní na EPPO a toto telo sa dostane iné dôležité úlohy. A druhá otázka ohľadom konfliktu zájmov. Pán komisár, sú mnohé členské štáty, ktoré majú veľké problémy v oblasti konfliktu záujmov a to u skutočne vysokoprofilových e, politikov. Takže tu je otázka, ako vy na toto zareagujete, pán komisár. Mám minútu, čo sa týka zamestnancov OLAFu a EPPO. Oni v podstate musia spolupracovať, budú spolupracovať. Pravdepodobne ste hovorili o dohode pani Georgievi a pána Asobona z minulosti ohľadom rozmiestňovania a prevodu zamestnancov. Vtedy sa vychádzalo z návrhu komisie ohľadom štruktúry budúceho úradu EPPO. No a medzi tým už máme v praxi určité pravidlá, rokovalo sa a tým pádom sa povaha EPPO trochu zmenila. Takže je treba prispôsobiť aj štruktúru zamestnancov to sa stalo. Teraz je treba sprevádzkovať EPPO. Uvidíme, aké budú ešte ďalšie potreby. No ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že, e že OLAF je veľmi dôležitý kvôli svojej vyšetrovateľskej práci. Bolo to tak v minulosti, bude to tak aj v budúcnosti a väčšina e, z personálu OLAFu zostane v Bruseli, toto je to hlavné, čo musím povedať. Viac času asi nemám. Ešte stručne Hovorili ste o špecifickom prípade, viete, čo myslím. Nemáme žiadny finančný dopad na európsky rozpočet. Prestali sme s platbami. Dohodli sme sa s českými úradmi, že už nebudeme dodávať žiadne faktúry, takže audit nadalej prebieha. Taktiež musíme počkať na ďalšie výsledky auditu a potom sa k tomu bude môcť vrátiť. Ďakujem. Ako ďalší sa bude pýtať Claudio Mando, ktorý je koordinátorom výboru KONT. Domnule komisár desemnat, sunteți responsabil. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán dezignovaný komisár. Môžete že právny štát alebo povedali ste, že bude súčasťou viacročného finančného rámcu. Ste hovorili uh, o tom, že uh, chcete, aby čo najskôr začal trialog na túto tému. Po druhé, podporíte návrh parlamentu chrániť príjemcov európskych fondov a finančných prostriedkov uh, a chcete, aby boli prestupné kritéria súvisiace aj s finančnými podvodmi, za dodržiavaním ľudských práv a tak ďalej. Ďakujem. Pán komisár. Áno, máme teraz už predložený návrh v súvislosti s právnym štátom, implementácia princípu právneho štátu, lepšie využívanie, tak povediac, e, európskych finančných prostriedkov. Myslím si, že toto je rozumný návrh, ktorý sa vzťahuje k tomu, ako sa budú vyplácať e, finančné prostriedky a taktiež vyberanie určitých národných prostriedkov. Mm, hovorili sme napríklad o daň z hodnoty. Pokiaľ tam nebudú splnené e, pravidla, pokiaľ bude v nejakej krajine deficit, tak v budúcnosti dúfam, príslušným spôsobom budeme môcť my intervenovať. No a čo je treba zaručiť, to je súčasťou návrhu, že finálni príjemcovia nebudú, nebudú títo trpieť, pokiaľ naše, pokiaľ dôjde k posastavaniu našich platieb členskému štátu, tak členský štát je napriek tomu zaviazaný, pokiaľ sa tam už implementuje nejaký projekt, tak vyplácať platby e, tým koncovým príjimateľom Takže takto vyzerá navrhovaný postup z našej strany. mulțumesc pentru răspunsuri și mai am o întrebare. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ešte jedna dodatočná otázka. Mohli by ste nám eh, dať záruky, že tento mechanizmus, eh, čo sa týka právneho štátu, bude aplikovaný rovnakým spôsobom vo všetkých členských krajinách. Eh, takže to, čo je dovolené v niektorých členských krajinách, bude dovolené vo všetkých členských štátoch a niečo, čo je zakázané v nejakom členskom štáte, musí byť zakázané vo všetkých členských štátoch. Absolút. Um... Áno, 100%. Myslím si, že čo je tu nápomocné, myslím si, že v júni alebo v júli ešte odchádzajúca komisia sa rozhodla, že v budúcnosti každý rok bude vykonávané hodnotenie právneho štátu vo všetkých členských štátoch na základe jednotlivých e, alebo jednotných e, postupových pravidiel. No a tak, aby tam sa nevyvolal dojem, že sa ku každému stavíme ináč, niekomu horšie, niekomu lepšie. No a ja už mám trochu aj skúsenosti, tak na základe toho, napríklad keď som ako regionálny komisár s kolegom Olim Rénom, som e, spolupracoval na tom, že v jednej istej krajine sa dodržiavalo, alebo sa nezaručili, e, nedržia, nezaručilo dodržiavanie pravidiel paktu e, stability a tam sme im mohli teda pohrosiť konaním, aktivovali sa určité ustanovenia. No a čo je dôležité, z tohto popudu sme vytvorili takú formulku alebo spôsob, ako sa e, vypočítava toho systém súčasného pozastavenia ako, a tým chceme zaručiť, aby sme nevyvolali dojem, že sa k niektorým krajinám stávame horšie a k niektorým lepšie. A čestný sprostredkovateľ, to znamená, že sa ku všetkým členským štátom chováme rovnako, nezávisle od toho, či to veľké alebo malé členské štáty. Ďakujeme pekne.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 Ďakujem, chcela by som sa sústrediť na zjednodušenie. Ja som skutočne čo najviacej času trávila kontaktom s voličmi, no a to, čo som najčastejšie od nich počula, bolo to, že je prižila byrokracie, dlhšie sa všetko, dlho sa všetko spracováva, je um, zlý prístup k informáciám, príliš prísne kritériá, tým pádom nemajú ľudia prístup k fondu súdržnosti. Je to predovšetkým komplikované v nejakých vedeckých oblasti alebo vzdialených oblasti. Ako som povedala, je tu asi pokrok už zaznamenaný, no ale sú tu, dali by sa menovať určité um, aspekty, ktoré sa zlepšili, ale naďalej tu priestor na zlepšenie, pretože potrebujeme jednoduché pravidla pre príjemcov. Dalo by sa to vypracovať trochu lepšie, aby tam bola nižšia miera chybovosti. Mohli by sme v takto v praxi e, dokázať, že Európa funguje pre každého občana. Takže moja otázka je, ako by vyzerala simplifikácia vo vašom podaní, aké, aké pravidla zavedete? Also, um, Sie haben vollkommen recht. Máte plnú pravdu, sú mnohé krajiny, kde už niektorých krajín dokonca aj vláda hovorí, že už nechcú prostriedky zo štrukturálnych fondov, pretože je to príliš komplikované. A v niektorých oblastiach sú napríklad podniky, ktoré hovoria, že je to pre ne príliš nákladné. Sú tu dve možnosti prístupu ale súvisí to spolu. Na jednej strane my môžeme navrhnúť určité zjednodušujúce opatrenia, už som na to poukázal, že v oblasti štrukturálnych fondov e, sme dohromady navrhli asi 80 rôznych opatrení pre ďalšie obdobie väzročného finančného rámca a ja dúfam, že všetkých týchto 80 opatrení bude zobratých do úvahy v rámci rokovaní pokiaľ by, čo sa týka napríklad aj čerpania konkrétnych prostriedkov. A druhá, druhý spôsob, kde môžeme všetci prispieť, aby sa prestalo s tzv. E, gold platingom. A síce, že si členské štáty priberajú ešte vlastné e, vrstvy, vlastné pravidlá, tým sa to všetko ešte viacej komplikuje o oboch možnostiach je treba hovoriť, pracovať na tom. A potom atraktívnosť prostriedkov pre e, koncových primateľov potom môže byť zvýšená. Ale ako som povedal, máme tam aj rôzne menšie e, paušálne čiastky a tam by možno e, nie každý detail musel byť priradený konkrétnemu projektu, ale je treba, aby sa tam uznali v podstate paušálne určité náklady. A napríklad, že by tam bola hranica pre e, DPH 5 miliónov. Myslím si, že tým pádom by to zúčtovanie potom bolo jednoduchšie a taktiež by sa tam zredukovala administratívna záťaž. Ďakujem, nadväzná otázka. Ďakujem. V vo výbore pre rozpočtovú kontrolu musíme zaručiť, že európske prostriedky sú dobre vynakladané a dostanú sa k príjemcom. Takže moja nadväzná otázka je, aké by boli podľa vás konkrétne kroky, aby sa zaručilo, že príjemcovia si uvedomia zjednodušenie, napríklad, že by tam boli nejaké jednoduchšie um, kroky, ale zároveň by tam nebola mm, zvýšená pravdepodobnosť nejakého podvodu. Áno, Práve som vysvetlil, čo sme navrhli. To je presne to, čo sa ma teraz pýtate. A moja skromná odpoveď je, pamätám si, keď som minulé mal tú radosť diskutovať o nariadení o štrukturálnych fondoch, mali sme 73 politických dialogov a verte mi, Každý z nich prispel k lepšiemu zjednodušeniu, takže ja by som vás požiadal, aby ste sa držali vlastných pres, vlastného presvedčenia, vlastných cieľov. Spolupracujme tak, aby naše návrhy, ktoré povedú k lepšiemu zlepšeniu, pardon, zjednodušeniu, aby prežili a taktiež zabranie členských štátov, aby si uplatňovali e, vlastné pravidlá ešte navrh. Ďakujeme, pán komisár. A teraz, teraz bude hovoriť Petri Sarvama. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa úprimne ospravedlniť drahej kolegyni, pani Čech. Ja ako poslanec v, vo výbore pre rozpoč som bol, pripra- som bol zvyknutí, že sme fungovali ako švajčiarske hodinky a videl som len pred, že predo mnou podľa oficiálneho zoznamu išla pani Dlabajová, keďže tu nie, tak som myslel, že idem ja. Takže prepačte. Otázku mi už niekto ukradol, napriek tomu, že sme mali byť koordinovaní. No a právny štát, o tom sa to hovorilo 3 alebo 4 krát, takže ja sa opýtam toto. Nadviažem na predsedu výboru pre rozpočet. Bola to dôležitá otázka. Ne, nebola ešte nám dostatočná odpoveď, ktorú si zaslúžime. Takže my si nemyslíte, že je možné, že výsledok e, v rokovania v finančnom rámci bude nižší, než je pôvodný návrh komisie, ale je pravdepodobné, že ten výsledok bude takmer na rovnakej úrovni alebo na úplne rovnakej úrovni. Takže prosím konkrétnu odpoveď. Čo môžeme od vás očakávať ako čestného sprostredkovateľa v takej situácii, kde všetci vieme a chápeme, že výzvy a úlohy, ktorým čelíme, nemôžeme vyriešiť, pokiaľ bude na dispozícii rozpočet nižší, než navrhuje komisia, ale ten už sám o sebe je dosť uh, slabý čo môžete očakávať, čo vám môžem ja slúbiť, je to, že budeme investovať v prebehu nadchádzajúcich, alebo ja budem investovať v nadchádzajúcich mesiacoch takmer všetok svoj čas, takmer, lebo mám aj iné úlohy, nie len tomu, že budem rokovať v Bruseli s vami a s radou, s predsedníctvom rady, ale aj, že budem našťovať členské štáty, že budem hovoriť nielen s úradníkmi, ale aj s verejnosťou, budem sa snažiť získať podporu verejnosti pre naše spoločné ciele. No nemôžem zaručiť, že prídu nejaké konkrétne výsledky, nemôžem vám zaručiť nejaké čiastka alebo percentá, ale urobím všetko, čo bude v mojich sílách, aby som aspoň sa dostal na úroveň návrhu súčasnej komisie, pretože to je navrhované minimum. A okrem toho, nede tu len o peniaze, je tu aj o ostatné otázky, o ktorých správne hovoríte. Sú tu vlastné zdroje, chceme udržať alebo navýšiť mieru flexibility, chceme zaviesť právny štát a udržať právny štát, chceme modernizovať našu politiku. Toto musíme predstaviť našim občanom. Takže čo je najdôležitejšie, musíme ísť za našimi občanmi a vysvetliť im, prečo chceme takýto rozpočet. Takže napríklad, že povieme, že keď chcete využiť alebo dostať 100 eur, tak musíte štátu zaplatiť 50. 49 zostane v národnom rozpočte, v národnom rozpočte a 1 euro ide do Európskej únie. Pre všetky naše politiky, ktoré potrebujeme, o ktoré nás žiadajú naši občania. A toto musíme robiť a toto ja definitívne chcem urobiť toto je tiež súčasť toho, že niekto je čestným sprostredkovateľom. Musíme hovoriť ľuďom, o čo ide. Keď nedostaneme efektívny rozpočet, pretože je to európsky rozpočet s týmto jedným percentom, kde riadíme nie len politiku EÚ, ale kde kontrolujeme politické rozhodnutia v členských štátoch, takže potrebujeme na toto všetko mať riadny rozpočet, no ale nebolo by seriózne, aby som vám tu sluboval nejaké konkrétne percentá. Môžem vám slúbiť len to, že urobím všetko, čo bude v mojich silách a že budem neúnavne pracovať, aby sme dostali to, čo potrebujeme. Nadväzná otázka, ale prosím stručne, lebo prvá otázka už bola minútu 45. Ďakujem. Takže nadväzná otázka. To je súčasťou mojej pôvodnej otázky. Parafrazujem to takto. Slubujete rozpočtové kontrole v tomto parlamente, že riadne zvážite potreby OLAFu a špecifických eh, vyšetrovacích schopností alebo skúseností, ktoré majú aby ste ich nechali tuto v tomto meste a neposlali do Luxemburgu? Aby sme ušetrili čas? Áno, jednoducho áno. Áno, skvelá odpoveď, pán komisár. Áno, aj priaznivý obsah. Ako ďalšia bude hovoriť Isabel Garcia Muñoz, druhá podpredsednička výboru pre rozpočet. Ďakujem, pani predsednička, pán Hán, tu som. Jedna z hlavných misií nového komisára pre rozpočet je to, že musí dohliadať na prácu komisie pri ochrane finančných zájmov Európskej únie. V tomto zmysle Skupina SAD si váži vaše záväzky, ktoré ste nám predstavili aj písomnou formou v odpovedia na naše otázky, že nás budete informovať ohľadom taktiež príjmov, ktoré prichádzajú z, alebo pochádzajú z vyšetrovania OLAFu a taktiež z colných aktivít. Ale chceli by ste nám vysvetliť, ako chcete posilniť kapacitu komisie v oblasti ochrany finančných záujmov únie v krajinách, ktoré sa rozhodli nepristúpiť k úradu EPPO. Na druhej strane skupina SAD si si robí obavy ohľadom predčasného rozhodnutia komisie rozšíri kompetencie e, európskej e, daňovej politiky, pretože e, toto ohrozuje realizáciu našich nárokov v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ. Takže dokiaľ tento úrad nepreukázal svoju um, Nemalo by sa to stať, dokiaľ úrad nepreukáže, že je užitočný v tomto zmysle. Ďakujem. Honestly, I don't know. Nuž, aby som pravdu povedal, neviem, či som celkom pochopil vašu otázku, ale pokiaľ ide o, o e, EPO, e, potom e, Európsky prokurátor, verejný prokurátor, e, nie všetky členské štáty sa k tomu pripojili, ale som presvedčený, že ten či onen sa pripoja čo najskôr, napríklad Švedsko, Dánsko a dúfam, že to bude dobrý príklad pre ďalších. Avšak eh, už cez OLAF eh, sa dá a môžeme chrániť naše finančné záujmy. Samozrejme, Apple by bol krok vpred, pretože by to bola cezhraničná spolupráca. A myslím si, že by bolo dobre, keby sme to mali. Ešte stále to nie je perfektné, ale teraz je dôležité, aby začali pracovať, aby začali fungovať od 1. januára 2020 a potom uvidíme, ako sa veci budú ďalej vyvíjať. Mm a myslím si, že Didier Reinders, eh, môj budúci kolega, ak eh, to bude všetko schválené, mal včera svoje vypočutie. Dobre, takže doplňujúca otázka. Povedali ste, že sa nedá akceptovať, že existujú členské šaty, eh, ktoré možno niektoré nepristúpili a chcú mať sú mať určité opatrenia. Ja opakujem to, čo ste povedali a neodpovedali ste mi na to, že čo sa týka kompetencií EPPO, či súhlasíte s tým, že by sa nemali rozširovať kompetencie úradu EPPO do tej doby, dokiaľ sa nepreukáže, že plní svoje hlavné prioritné úlohy, ktorými je ochrana finančných zájmov EÚ. Sorry, I didn't understand um, uh, your second question. Ospravedlňujem sa, ne, nepochopil som druhú časť vašej prvej otázky. Áno, ako ste povedali, uh, EPO teraz má um, určitý mandát a sú tu určité predstavy aj uh, predseda navrhovaný navrhol nejaké budúce úlohy EPO, eh, myslím si, že aj Didier Reiners včera povedal, začneme tým, čo teraz je plánovanou úlohou EPO, uvidíme, ako to bude fungovať. No a mm, keď veci budú fungovať dobre, keď EPO bude fungovať, a keď tam bude konkrétna potreba na rozšírenie na iné úlohy, tak určite to zmodifikujeme. Určite, určite tieto úlohy EPO budeme modifikovať. No a pokiaľ ide o tú otázku, ako presvedčiť tých, ktorí sa toho ešte nezúčastňujú, nemôžem ich donútiť samozrejme, ale nevynechám ani jedinku príležitosť, aby som ich primel k tomu, aby sa toho zúčastnili. A z dlhodobého hľadiska myslím si, že to bude v ich záujme. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz zelený pán Mikuláš Pekša. Uh, dear Commissioner, Vážený pán komisár, predovšetkým by som sa vám chcel veľmi pekne poďakovať za to, že ste zavítali medzi nás a aby ste odpovedali na naše otázky. Moja sa bude týkať vzťahov Európskeho dvora auditorov a Európskej centrálnej banky. E, investičná banka a dvor auditorov na rok 2016 až 2020 e, tam je sa zameriava na bankové aktivity a e, financovanie z európskeho rozpočtu. Vy ako komisár zabezpečíte, že tieto bariéry, ktoré sú v súčasných dohodách, budú odstránené, tak aby dvor auditorov mohol sa zodpovedať parlamentu a tak európskym občanom, aby tu boli transparentné eh, pravidlá a aby to bolo starostlivo preskúpané aj európskym Európska investičná banka, ako aj táto spolupráca. Vážený pán komisár, áno, chápem. Chápem vašu otázku, teda pokiaľ ide o obsahovú náplň. No, Európska investičná banka je európskou e, inštitúciou, ale e, vlastne na členskými štátmi, čiže tam k tomu sa ja nemôžem vyjadrovať a ide to cez členské štáty a čo si členské, keď si členské štáty myslia, že čo je potrebné auditovať a mm, e, keď by mal dvor auditorov auditovať túto banku, nuž to nie je, nespadá do mojich úloh, do mojich kompetencií, ale e, čo vás môžem ubezpečiť, ak Európska investičná banka bude využívať prostriedky Európskej únie na určité projekty, tak tu je príležitosť dvora auditorov, aby tento konkrétny projekt auditoval. Ďakujem veľmi pekne. Doplňujúca otázka. Ďakujem pekne za túto odpoveď. Investičná banka mení politiky úverov a keď vy ako budúci komisár pre rozpočet eh, budete umožňovať pôžičky napríklad na eh, infraštruktúru plynovodov. Mm, umožníte toto investičnej banke? Pán komisár, nie, ale napríklad, eh, čo môžem, Ehm, že táto banka sa bude, to je veľmi dobre možné, že táto banka sa bude zúčastňovať toho, e, to financovania spravodlivej transformácie. To by mohol byť jeden prvok, druhý prvok by bol poskytovať pôžičky, záruky na mm, výstavbu e, elektrární elektrárni, na, ktoré fungujú na uhlie alebo hnedé uhlie. To sú prvky, kde môžu investovať, teda sú možnosti, kde by mohli investovať aj kde by nemali investovať. Takže týmto sa budeme zaoberať nasledovné mesiace, ako možno investovať mm, a ako e, urobiť tento prechod, túto transformáciu na zelenú banku, e, teda by mohli redefinovať svoju firemnú politiku. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. A teraz Mateo Adinolfi. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Európska únia bola viackrát vyzvaná, aby urobila správne politické rozhodnutia, ktoré potom budú mať dopad na budúci VFR. A teraz ide o to, či budúca Európska únia chce byť Eh, úniou za, eh, tak, že si ponecháme suverenitu jednotlivých národov, alebo sa skôr bude zameriavať na eh, svojbytné rozhodovanie cez napriek týmto jednotlivým napriek týmto jednotlivým národom, či budeme mať finančné ministerstvo, ministerstvo financií, ministerstvo spravodlivosti, ako keby e, a že členské štáty odovzdajú svoju, svoje kompetencie. Kto zabezpečí e, zdravé rozhodovanie o finančných prostriedkách, koch a že tu bude dodržaný princíp subsidiarity. E, čo odpoviete občanom, ktorí sú spravodlivo nahnevaní? Nuž, čo im na to povedať? Európsky parlament pozostáva z priamo volených poslancov, ktorých úlohou a ktorí majú aj to právo e, zúčastňovať sa e, zostavovania a kontroly rozpočtu e, a toto naďalej bude táto inštitúcia zastávať a tiež ste poukázali oprávnene aj na e, princíp subsidiarity, ktorý je aj v Lisabonskej zmluve zakotvený. Takže nemôžno hovoriť o tom, že Európska únia alebo komisia sa nejako e, vyparí a bude sa niekde vznášať bez priameho kontaktu s Európou. My sa identifikujeme aj vždy s tým, na akej úrovni čo je potrebné možné urobiť a takto to vnímame a vnímame takto aj zostavenie budúceho viacročného finančného rámca, ktorý musí byť príležitosťou a bude príležitosťou e, na plnenie týchto úloh, ktoré keď sa dajú riešiť na regionálnej úrovni, tak sa budú riešiť na regionálnej úrovni a keď sa riešia, musia riešiť na európskej úrovni, tak sa budú riešiť na európskej úrovni. Vy máte v rukách všetky možnosti, ale aj zodpovednosť sa vložiť a zúčastniť sa tejto diskusie tak, aby sme zabezpečili európsku pridanú hodnotu, ale aby sme zároveň dodržiavali princíp subsidiarity. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Otázka bola dlhá, takže už len krátka doplňujúca otázka. Ďakujem. Eh, pán komisár, vy ste viackrát povedali, že sa budete snažiť eh, vypočuť si občanov Európskej eh, únie, ale ale trojka postaví vždy občanov pre hotovú vec, pokiaľ ide o, o úsporné opatrenia, ale pre mnohých občanov je veľmi ťažké dostať sa k jednému teplému jedlu mm, denne. A tu boli veľké plitvania, ktoré sú morálne neakceptovateľné. E, sú to napríklad e, E, náklady, ktoré sa vynakladajú na cestovanie do Luxemburgu, do Štrasburgu, parlament, e, rada, e, potom kedy sa tomuto plitvaniu urobí koniec a kedy občanom sa priblížite naozaj. Nuž áno, toto je podstata Európy, že, že nemáme všetko v jednom v jednej administratíve, tak ako je to e, teda nie v Bruseli. Že sme prítomní v celej Európe a to potom vedie k tomu, že ľudia povedia, že áno, tam tí v Bruseli, tam tá únia v Bruseli. My všetci sme Európskou úniou nezávisle od toho, kde sa práve a ako predstavitelia únie nachádzame. A mm, aj e, keď niekto nie je členom parlamentu alebo komisie, ale aj naši starostovia sú určitým spôsobom predstaviteľmi spoločnej Európy. Čiže naozaj by bola chyba, keby sme to takto rozlišovali a preto je dôležité, aby sme to mm, vyjadrovali aj na našich e, funkciách, v našich e, kanceláriách, že sa to neodohráva na jednom mieste, ale na mnohých miestach. Napríklad to je úžasné, že vy sa ma pýtate po taliansky, ja odpovedám po nemecky a to je tiež ne, úžasná vec, Eh, Európy a toto tiež eh, zdôrazňuje tú rôznorodosť Európy a to by sme si mali pestovať a teda musíme byť aj ochotní ehm, do toho trošku investovať, pretože v konečnom dôsledku sa tieto náklady oplatia tým, že viacerí občania majú vlastníctvo v Európe. My sme prítomní e, skutočne fyzicky vo viacerých oblastiach Európy, kde máme agentúry, kancelárie. A tam sme naozaj prítomní a myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby nevznikol dojem, že Európa existuje len v Bruseli. Nie. E, v Európa je naozaj všade. A teraz Anne-Sophie Pelletier za GUE. Äh, Ďakujem äh, veľmi pekne, pani predsednička, ale budem hovoriť po francúzsky. Vážený pán komisár, äh, pri viacerých príležitostiach Európsky parlament a Európska ombudsmanka vyzvali k revízii procesu nominácie vysokých funkcionárov. Reforma by umožnila lepšiu transparentnosť a rovnosť príležitosti. no a pred, návrhy vášho predchodcu nie sú uspokojivé. Napriek tomu, ak eh, máte k tomu stanovisko, k reálnej, eh, k reálnej reforme, ako budete reagovať na a, eh, a požiadavky a ombudsmanky na takéto dôležité otázky. A umožníte, aby sa prispo, pri, prispelo a obnovila sa dôvera medzi Európskou úniou a európskymi občanmi. Ďakujem. Pán komisár. No, ja si myslím, že tento list môjho priateľa a kolega eh, Günteru, Güntera Oettingera eh, je veľmi dobrým základom pre vytvorenie Eh, našej politiky, ktorá sa bude týkať odvolaní. Eh, áno, áno, na základe toho potom budeme odvíjať aj naše ďalšie interné úvahy. Ja som veľmi za to. Teraz to samozrejme prekračuje rámec terajšej diskusie a eh, v dohľadnej dobe Vypracujem aj vlastnú personálnu stratégiu, minimálne pre Európsku komisiu, ktorá sa bude venovať viacerým témam, ktoré dnes vôbec neprišli na pretras, ale co sa toho týka. A teda budem sa zaoberať aj otázkou obsadzovania riadiacich pozícií. Ja som za to z viacerých dôvodov, aby sme tam, kde to je vhodné, aby sme robili aj verejné výberové konanie, ale mali by sme určitú úroveň ponechať, aby sme na tej istej úrovni za hm, uplatnenia e, článku 7 mohli e, mať aj interný výber, ale vždy je tu, vždy je tu priestor na zlepšenie. No, prepačte. Doplňujúca otázka, nech sa páči. No a je pravda, že vy nezodpovedá, nezodpovedáte za činy vašho predchodcu, no ale vy ste boli členom tejto komisie vtedy a ja sa chcem spýtať, či chápete, že nominácia politického orgánu a vysoká administratívna funkcia sú spojené prostriedkami no a nominácia nového generálneho tajomníka Európskej komisie, bola problematická no a podľa vás, vás ako dvojitá nominácia spĺňa právny rámec, či um, súhlasíte s odporúčaniami ombudsmanky a budete konať v tomto zmysle, aby ste zabránili tomu, aby sa v budúcnosti opakovala takáto situácia. Ďakujem pekne. Ja. Pán komisár, No, ja teraz nechcem zachádzať do podrobností, ale myslím si, že v tejto inštitúcii ste sa tomu už dostatočne a intenzívne venovali, ale um, konštatovali sme, že v rámci príslušných regulatórnych opatrení tu boli určité ustanovenia o využívaní týchto ustanovení. Myslím si, že o tom sa veľmi intenzívne diskutovalo. Rád by som však pri všetkej úcte povedal, pokiaľ ide o personálnu politiku, to zodpovedá Lisabonskej zmluve, kde je to stanovené, je to uh, v rozhodnutí každej jednotlivej inštitúcii. To je potrebné rešpektovať, ale e, sú tu aj také pracovné miesta, posty, ktoré e, požívajú veľký záujem verejnosti, minimálne tu v Bruseli a toto je v budúcnosti potrebné zohľadňovať. Thank you. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja idem predsedať na posledné dve otázky z výboru e, Júri. Prvá otázka za výbor Júri je Karolín Estel e, z EPP. Nech sa páči. Pani Edstadler, ďakujem veľmi pekne vážený pán dezignovaný komisár, no a ako bývalá sudkynia, som z výboru Jurich, sa budem sústrediť na právny štát, nebudem zopakovať a opakovať otázky, ale chcela by som len zdôrazniť, že sa teším na prehlbenú diskusiu na túto tému, hlavne keď ide o to, aby zásady právneho štáty boli súčasťou viacročného finančného rámca alebo právny štát. No, ale rada by som sa sústredila však na druhú tému, ktorá bude dôležitá v budúcnosti, a to je digitalizácia. Ako jedna z vašich úloh mala byť tiež úplná digitalizácia Európskej komisie. No a vy poznáte Európsku komisiu lepšie ako ktokoľvek tu. Mm. Myslím, že aj tam. No a preto myslím, že už máte aj predstavu o tom, v akej miere je pokročila táto digitalizácia. Takže sa chcem spýtať, ako to hodnotíte, aké časti už sú úspešne digitalizované a existujú nejaké eh, miesta, ktoré pracujú analogovo, aj keď je to ťažko predstaviteľné, a ako hodnotíte, odhadujete finančné prostriedky nevyhnutné na eh, vzdelávanie a podporu digitálnych kompetencií zamestnancov. Ďakujem. Ďakujem pekne. sa hovorí e, výlučne analogovo, už nepracuje nikto. Digitalizácia a rozsah digitalizácie je rôzny, tam samozrejme sa dá ešte niečo zlepšovať. No a celkovo sme relatívne pokročili, ale ten problém, ktorý ja vnímam v prvom rade, to je veľmi heterogénne prostredie, množstvo aj IT systémov a veľkou úlohou do budúcnosti bude, príslušné generálne riaditeľstvo sa už tomu venuje, my sme nečakali na to, kým prídem ja, musí zrealizovať eh, lepšia harmonizácia, pretože nejde len o to, aby sme interné komisné digitalizáciu eh, posúvali, ale aby sme podporovali a zlepšili interoperabilitu s našimi členskými štátmi. No a napríklad eh, pri podávaní správ výkazov, aby to išlo rýchlejšie. My sme o tom ešte nehovorili a viem, že to niektorých zaujíma, či napríklad eh, postup udelovania absolutória by sa dal zrýchliť. To závisí od rôznych faktorov, ale mimo iného to závisí aj od toho, či členské štáty dokážu rýchlejšie poskytovať údaje, realizovať ceno a bude možné zvýšením digitalizácie, ale aj zlepšením interoperability a potom bude možno aj možné, že v marci alebo apríli o dva roky neskôr budeme sa zoberať absolutórium, ale už na jeseň budúceho roka. No a rovnako sa týka aj vzdelávania. Ja očakávam, pri posilnenej digitalizácii, posilnenom využití. Čaká možnosť videokomunikácie. To je téma, o ktorej treba niekedy diskutovať, pretože tie potreby, priestorové potreby, ktoré máme v Bruseli a inde, že práve tu sú možnosti usporiť, ak nebudeme potrebovať toľko eh, zasadačiek. No a to bude možné, keď budeme po, po, používať a v zvýšenej miere digitálne možnosti a keď sa digitálne možnosti budú používať a celoeurópsky komunikovať, no a potom si možno ušetríme ďalšie služobné cesty a to je... Pán komisár, ste prekočili čas. dodatočná otázka ešte. Ako komisár pre rozpočet tam budete zodpovedať tiež za personál Európskej komisie na riadnemu eh, riešeniu a plneniu rôznych víziev. Potrebujeme efektívnych, efektívny personál, kvalifikovaný, viazazyčný, rodovo vyvážený a širokým geografickým zastúpením a uvediem príklady eh, že napríklad Rakúsko tvorí 1,7 eh, percenta obyvateľstva a 1,5 personálu. Belgicko 2 obyvateľov a 15 zamestnancov. No a v Nemecku je to iné 16 obyvateľov, tak len 6,6 eh, na Európskej komisii. Ako hodnotíte vy túto situáciu? Ako sa tu dá zlepšiť eh, systém na to, aby sa zohľadnila aj rôznorodosť Európskej únie v stave zamestnancov a vidíte nejaké konkrétne možnosti zistiť lepšie proporcionálne prerozdelenie personálu. Ja už som poukázal na to, že v dohľadnom čase bude mať stratégiu pre ľudské zdroje, a ktorá medzi iným bude hovoriť aj o tom, čo ste práve povedali. Už 10 členských štátov je, ktoré sú podprímerne zastúpené hlavne v oblasti vyššej služby. No a my sa musíme zamyslieť nad tým, ako tú, túto vyššiu službu v našich členských štátoch zatraktívnime. Ja som napríklad v rámci príprav na dnes zistil, že naša spoločná domovina v jednom momente prestala finančne podporovať štúdium na škole v Brugách. No a myslím, že aj tu medzi nami sú mnohí, kde pobyt na škole v Brugách bol vstupnou bránou do komisie. My teda musíme preveriť rôznorodejšie možnosti, ako podporíme službu a spopularizujeme službu na Európskej únie, a to hlavne v tých desiatich členských štátoch, ktoré sú podpriemerne zastúpené, takže tu máme centrálnu úlohu a musíme sa zaoberať tým, či napríklad tá osobitné výberové konanie by boli, dávali nejaký zmysel na národnej úrovni, aby sme tieto deficity odstránili. Ďakujem pekne. A posledná otázka. Jackie Jones za skupinu SAD. to najlepšie nakoniec, myslím. Dobre, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Hán. Ja som tiež vám chcela poďakovať eh, za to, že ste sa písomných, písomných, eh, eh, že ste rozšírili svoju písomnú odpoveď o rodovej rovnováhe. Viem, že vašim princípom je slubovať menej, ale robiť viacej ja by som bol rád, aby ste slúbovali veľa a robili ešte viacej, čo sa týka rodovej rovnosti vo všetkých aspektoch vášho portfólia. Už viacero, eh, viacero otázok zaznelo o rodovej rovnosti a rovnováhe. A pani Rubial, Vana, Beli, eh, ktoré v podstate boli rovnaké ako moje otázky. A dovolte mi spýtať sa nasledovne. Vy ste hovorili, že u vás doma že vy vnímate pozitívne právne záväzné eh, kvóty a čo iné budete chcieť implementovať v rámci neformálnej skupiny Ruského par- parlamentu a so sociálnymi partnermi? Ja som hovoril o špecifickej iniciatíve, ktorú som musel prijať pred 12 eh, rokmi, keď sme zistili, ja som zodpovedal za univerzity a zistili sme, že výbory, ktoré sa zaoberajú rozdeľovaním katedier, ak tam neboli žiadne ženy, tak to malo dopad na finančné podmienky pre potenciálnych profesorov. A preto bolo nevyhnutné zaviesť kvóty na to, aby sme zaistili, že ženy budú členmi takýchto komisí a výborov, pretože to má okamžite páta podmienky. No a ja som zistil, že to mohlo byť niečo, čo by sme mohli zaviesť tiež tu, v Bruseli, ak to tak ešte nie je. Ako príklad, ja myslím, že toto je veľmi konkrétny príklad toho, kde môžeme ďalej zlepšovať rodovú rovnosť. Ďalej je tu iniciatíva niektorých mojich kolegov z februára tohto roku, ktorá sa nazýva No Woman, No Panel. To je tiež podľa mňa niečo veľmi dôležité. Treba to riešiť. My všetci, vy, ja, Žívam vás na panel. Ste hovorili, či je tu rovnaké zapojenie mužov a žien. A keď hovoríme o rovnosti, mohlo by to byť aj uh, bačnina, no, ale to sú konkrétne opatrenia, keď sa pozriem na čísla, týkajúce sa personálu na komisii, tak myslím, že sa nám podarilo pri posledných 5 rokov dosiahnuť veľký pokrok. A číslom je, keď sa pozrite na stredný manažment, tak momentálne 44% tvoria ženy a to je náraz o 20% od roku 1995 tým spokojným, pretože teraz máme oveľa viac žien, ktoré nastupujú do komisie e, ako žien, takže to bude viesť automaticky k vyššiemu počtu žien v manažmente, ale momentálne musíme presadzovať alebo všeobecnosti. Našim cieľom bolo 40% a teraz už máme 41%. Ďakujem. Doplňujúca otázka. A ďakujem pekne za niektoré z týchto konkrétnych odpovedí. ako tí sú ste cestou predno v rámci neformálnej pracovnej skupiny. Chceli by ste sa zaviazať k zlepšeniu pracovných podmienok európskych úradníkov, zmluvných eh, zamestnancov a tak ďalej. Tým ste sa istili vo vašej stratégii pre ľudské zdroje. Eh, budete konzultovať so sociálnymi partnermi a zaintegrujete ich a, eh, a zavezujete sa, že za prvých 100 dní budete implementovať, nie, môžete odpovedať len uh, áno, no, neviem, či sa mi to podarí za prvých 100 dní. Z mojich vlastných skúseností vyplýva máme množstvo vynikajúcich zmluvných zamestnancov a im končí zmluva po 7 rokoch. Veľmi často je to škoda, keď stratíte takúto skúsenú osobu, pretože alebo ona musí odísť z komisie po 7 rokoch, takže je to vec, kde ja mám vlastné skúsenosti, snažím sa to zmeniť. Ja vám teraz povedať, ako to urobiť, aké sú možné finančne a iné dopady, ale uvedomujem si to. Je to otázka, ktorú treba riešiť. No a dovolte mi teraz sa poďakovať eh, všetkým poslancom za otázky a dezignovanému komisárovi za jeho povedeno a na záver teraz dostane možnosť eh, jadriť sa, ale prosím, pán dezignovaný komisár, dodržte 5 minút. Ja to chápem, pán predseda poviem to stručne, no a ak som niekedy, ak mi to niekedy trvalo príliš dlho, tak eh, nie, že by som chcel ukázať moje vedomosti, ale tiež moje nadšenie, odhodlanie a niekedy som bol príliš nadšený z toho, čo môžem urobiť, teda dúfam v budúcnosti, čo byť urobené. Ďakujem veľmi pekne za to vypočutie. Pre mňa to bola plodná výmena názorov. Vidíme, sme zistili, kde sme, čo bude treba urobiť v nadchádzajúcich mesiacoch. ale ja vás môžem len uistiť, že tak som predstavol za ostatných 10 rokov. A ospravedlňujem sa, že už som tu 10 rokov. Budem tak pokračovať aj v budúcnosti. A budem v kontakte s poslancami Niektorí z vás ma už poznajú takmer 10 rokov, Takže niektorí z vás sú tu už viac ako 10 rokov. Mám politiku otvorených dverí, ešte mi zavoláte, mnohí z vás majú mobilné číslo. Takže takúto otvorenú politiku. Chcem pracovať na našich spoločných cieľoch a vo väčšine prípadov podľa dnešnej diskusie máme spoločné názory, no a môžem vás uistiť, že ja mám veľmi rád Európsku úniu, nechcem hovoriť o európskom projekte, pretože eh, sme príliš eh, pokročili a preto sa mi nepáči to slovo projekt, je to úžasná inštitúcia, úžasná nadnárodná inštitúcia. Rád tu pracujem, rád spolupracujem s vami v záujme, a to je myslím najdôležitejšia vec našich občanov, na to nesmieme zabúdať, my pracujeme pre našich občanov. A tým dúfam, som vás dokázal presvedčiť a získam vaše potvrdenie mojej nominácie a teším sa na plodnú spoluprácu v prospech občanov na Európy. Ďakujem pekne. This uh, ends our Ďakujem pekne, tým sme sa dostali na koniec nášho zasadnutia. Koordinátori stále ešte majú pred sebou kus práce, ako vedia.